Good afternoon. Príjemné popoludnie. Poprosím vás, posaďte sa, aby sme mohli začať dnešnú schôdzu. Vítam vás na tomto zasadnutí sede, po obednejšom. Dnešné verejné vypočutie sa bude sústrediť na dopad finančnej krízy na rozpočty obrany v Európskej únii a na príležitosti pre hromažďovanie a zdieľanie alebo pooling a sharing. V mene výboru by som chcel srdečne privítať eh, našich hostí, ktorí vystúpia. CD kladie mimoriadný dôraz na túto vec, záležitosť. Eh, bola zadaná štúdia, vypracovanie štúdie v tejto veci a ďalšia správa z vlastnej iniciatívy bude riešiť eh, týto, túto tému samotnú hospodárska a finančná kríza výrazným spôsobom obmedzila rozpočty pre obranu a sme tým pádom nútení nájsť spôsob, ako zabezpečiť dostatočné spôsobilosti, dostatočné obsadenie personálne a takisto aj výbavu technologickú. A chceme kolektívne, či už v rámci Európskej únie, respektíve v rámci NATO, zabezpečiť NATO, zabezpečiť našu bezpečnosť a konať eh, v tých situáciách, kde dochádza k hrozbe alebo ohrozeniu našich záujmov a E, z tohto pohľadu Lisabonská zmluva poskytuje viacero možností, ako upgradovať e, spoluprácu v oblasti obrany. Najznámejšou takýmto nástrojom je e, permanentná štruktúra spolupráce, ale musíme sa opierať aj o Európsku obranú agentúru, ktorá hovorí o rozvoji technologickej bázy v vojenskej oblasti. Zmluva sa zmienuje aj o európskych spôsobilostiach a politikách výzbroja alebo vyzbrojenia. Toto v kombinácii eh, s smernicou o obstarávaní eh, v rámci vojenskej oblasti, ako aj transferom v rámci spoločenstva by mala posilniť Európsku úniu v tomto ohľade a takisto by mala posilniť schopnosť EÚ prežať svoju časť odpovednosti vo svete. V tejto chvíli musíme čo najlepšie využiť naše súčasné spôsobilosti. Novou mantrou je zhromažďovať a zdieľať e, tie zdroje, tak ako to zdôraznila Rada 23. mája 2011. Ale tento prístup e, je spojený s mnohými otáznikmi, pokiaľ ide o e, dostupnosť a takisto aj suverenitu. Dúfam, že sa nám podarí tieto veci riešiť v priebehu diskusie spôsob, ako využívať naše obmedzené, lepším spôsobom využívať naše obmedzené finančné zdroje je pustiť sa do spoločných programov s nádejou, že dosiahneme roz, úspory z rozsahu. Musíme sa pozrieť na to, kde je možné tvoriť nové zdroje dodatočné, ktoré by umožnili Európskej únie ako takej získať niektoré z tých spôsobilostí, ktoré sú nevyhnutné na naplňanie jej misií a operácií v zmysle CSDP Diskusie o budúciom rámci Európskej únie už e, boli započaté a nemali by opomínať potreby CSDP tejto politiky spoločnej. E, s týmto vypočutím chceme spustiť verejnú rozpravu vo veľmi citlivej veci a ja dúfam, že na konci našej rozpravy budeme mať niektoré z odpovedí, ktoré hľadáme. Rozpráva je štrukturovaná do dvoch panelov. V rámci prvého panelu je mi potešením privítať eh, doktora Christiana Mellinga, výskumného pracovníka v rámci Stiftung Wissenschaft und Politik, Inštitút pre vedu a politiku v Berlíne, ktorý je autorom štúdie, ktorú zadalo SEDE. Ďalej doktor Reno Belej, vyššie postavený manažér alebo senior manažer v rámci EADS v Paríži. V rámci tohto prvého panelu sa bude diskusia sústrediť na dôsledky krátenia rozpočtového v e, členských štátoch. E, konkrétne, pokiaľ ide o e, možnú stratu vojenských spôsobilostí a potreba nájsť nové spôsoby financovania. Ako prvý dostane slovo doktor Mölling. Thank you, Chairman. Uh, for the technical reasons, just go down. Ďakujem pekne, pán predseda. Z technických dôvodov odprezentujem moju PowerPointovú prezentáciu dola, ale potom na otázky sa vrátim hore za stôl. Dámy a páni, ako už povedal pán predseda, Nemecký inštitút pre záležitosti medzinárodné dostal úlohu od SEDE, aby vypracoval štúdiu o dopade finančnej krízy na európsky obranný, európske obranné odvetvie. To sme spravili počas predchádzajúcich 4 mesiacov. Ja vám teraz odprezentujem tie hlavné zistenia a niektoré predbežné závery, ktoré vyplynuli z tejto štúdie a takisto niektoré odporúčania. Dovolte mi neskôr povedať, že máme dočinenia s dvomi problémami, ku ktorých stretu došlo počas eh, posledných dvoch rokov. Na jednej strane je tu problém generovania spôsobilosti a druhým problémom je problém, ktorý vyplynul z finančnej krízy. Generovanie spôsobilosti na úrovni EÚ samo o sebe ešte má eh, tri problémy, ktoré nie sú prekonané. Na jednej strane je tu rozvoj spôsobilosti, kde eh, sme vygenerovali a vytvorili veľa inštitúcií na úrovni EÚ, avšak neboli zabezpečené dodatočné zdroje pre Európsku úniu pokiaľ ide o tú výzbroj, e, skôr ako sa dostaneme k tým spôsobilostiam, alebo teda, teda technológie, tak to sa väčšinou deje e, mimo rámca EÚ a menej to súvisí s bezpečnosťou, skôr to súvisí e, s pracovnými miestami výkonu práce a s technológiami v odvetvi, priemyselnom odvetví. Čiže chýbajú tu nejaké väzby medzi koncepciami, inštitúciami a zdrojmi, pokiaľ ide o teda vyzbrojenie technologické, alebo teda výzbroj e, vojenskú a spôsobilosť. A nakoľko sa spolu nerozvíjame, tak nemôžeme spolu ani fungovať. Čiže finančná kríza e, výrazným spôsobom ovplyvnila, teda negatívne, tu tento rámec generovania spôsobilosti. My teraz čakáme dve desaťročia e, úsporných opatrení. Boli sme svedkami za posledné roky rýchleho a masívneho zredukovania zdrojov a ja predpokladám, že takýto trend pretrvá aj naďalej počas ďalších dvoch desaťročí. Tie reakcie v oblasti eh, obranej sú rozdielne z dôvodu tej závažnosti a z dôvodu politických priorit, ktoré sú stanovené na jednotlivých členských štátov, ale vidíme, že jednotlivé členské štáty pristúpili ku kráteniam rozpočtovým 30 e, malé krajiny až 10-15 stredné krajiny, stredne veľké a v niektorých prípadoch, v prípade väčších krajín, e, menej ako 8 Čiže tí najväčší ešte stále dokážu nejakým spôsobom e, sa, sa skryť pred tými finančnými dôsledkami krízy. Ale ako Európska komisia predložila tie číselné údaje, tak tie jasne ukazujú, že počas ďalších 20 rokov budeme nútení v Európe investovať asi 1% hrubého domáceho produktu na to, aby sme nenavršovali alebo nehromadili dlh. Myslíme si, že žiadny členský štát nebude schopný e, skryť svoje rozpočty pre obranu pred týmto negatívnym dôsledkom. Tie reakcie členských štátov sú veľmi individuálne. V súčasnosti my predpokladáme, e, že to povedie k 27 rôznym riešenia má teda armáda Tie miery ambícií zostávajú nezmenené, avšak de facto smerujú k istej špecializácii. Ako vidíte, hlavne pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, eh, ktoré znížilo svoju mieru ambícií takisto k tomu pristúpilo aj Nemecko a napriek tomu, že Holandsko nespravilo tak oficiálne, eh, znížilo výbavu a takisto znížilo personál. Čiže trade špecializácie sa objavuje iba v krajinách malých a stredne veľkých z pohľadu tej definície, ale takisto aj z pohľadu tých krátení rozpočtov pre obranu. Čo je celkom pravdepodobné podľa nás, je, že príde k rozširovaniu týchto medzier e, v spôsobilostiach, ale ani my, ani členské štáty nie sú schopné presne určiť, kde sa tieto medzery rozšíria napriek tomu, že náklady na personál na európskej úrovni, e, teda vo všetkých 27 členských štátoch e, predstavujú 50, respektíve až viac percent z celkového ich výdajov na obranu, tak e, nie je tam žiadna nádej, že by sme dospeli k nejakým úsporám v takýchto zmluvných vzťahoch. Pokiaľ ide o výzbroj, tak tu máme pomerne desivý, desivý obraz, kde je rastúca medzera medzi tými, ktorí pomaly modernizujú, ale napriek tomu modernizujú a tí, ktorí jednoducho pristupujú k veľkým kráteniam obstarávania v tejto oblasti. Pokiaľ ide o odvetvie obranné a priemyselnú politiku, vidíme tu rozpor medzi e, stratégiami odvetvia a stratégiami e, vlády. Toto je odvetvie, hlavne tí primes, e, tí zvažujú nové trhy, pretože tieto krátenia môžu zamedziť, respektíve oddialiť nové projekty. Členské štáty chcú naďalej si ponechávať svoje odvetvia národného zbrojárskeho priemyslu. Pokiaľ ide o prevádzku a održbu, tak sme videli pomerne silnú akceleráciu eh, vyraďovania starých spôsobilostí Nedávno sa nám dostalo informácií, že stále dochádza k väčšiemu stiahovaniu e, vojsk z medzinárodných záväzkov, čiže e, vidíme zníženie a nielen nejaké prerozdelenie z dôvodu rozdielných národných priorít, e, pokiaľ ide o medzinárodné záväzky. Nová mantra, ako povedal pán predseda, je zhromažďovanie zdrojov a zdieľanie, pooling, sharing. K tomu treba ešte doplniť existenciu niektorých nových iniciatív, ale po väčšine sú to už pomerne staré veci, e, čiže je to tradícia takéhoto poolingu a sharingu v rámci EÚ a v rámci NATO. Avšak, čo vyplynulo z tej najnovšej debaty, e, to je potreba takýchto projektov, takýchto programov, poolingu a sharingu, tu sú menované. Otázka je, či je to e, znak nejakého procesu politického bottom-up smerom k novým spôsobilostiam, alebo či dochádza k podkopávaniu CSDP v konečnom dôsledku. Čo každopádne môžeme konštatovať ohľadom toho rozvoja je, že tieto iniciatívy e, sú rozmanité, pokiaľ ide o tie čísla, a takisto pokiaľ ide o účastníkov, a je teda ich rozsah. Máme jednu úplne novú iniciatívu a to je iniciatíva GENT, Genská, ale tá uviazla e, v byrokratických prekážkach. V súčasnosti tie postoje e, sú veľmi zmiešané. Snažili sme sa tieto postoje rozdeliť na tri skupiny. To sú aktivisti na jednej strane, ktorí veľmi aktívne pristupujú k poolingu a sharingu, potom sú tu pesimisti, Spojené kráľovstvo, Dánsko a potom špecialisti, ktorí už majú špecializované vojenské zložky a ktorí sa uberajú cestou ďalšej špecializácie. Na pozadí tohto nedávneho vývoja je nevyhnutné vnímať aj asi 100 aj viac e, takýchto projektov poolingu a sharingu, e, ktoré sme aspoň my zaznamenali po celej Európe. Treba povedať, že e, rozvoj z dola nahor je pravidlom. Bilaterálne projekty tvoria asi 20 a dve tretiny všetkých projektov sú na tých členských štátoch. Čiže nie je možné mať 27 projektov, pokiaľ ide o pooling a sharing. Tie veľké projekty sa nenachádzajú v rámci EÚ, ale v rámci NATO a väčšinou ich začínajú užívateľské skupiny, ktoré sa zaoberajú e, nedostatkami v týchto spôsobilostiach. Nepôjdem do podrobností, lebo Tomáš Valašek napísal vynikajúcu štúdiu a neskôr sa o týchto veciach zmeníte podrobne, takže vrátim sa na začiatok. Keď tieto dva problémy, e, chýbajúce, chýbajúci rozvoj spôsobilosti na rovni EÚ a tie finančné síly, keď došlo k ich kolízii, tak to neznamená, že dochádza k nejaký, teda nedochádza k nejakým zmenám v podstate popierajú ten existujúci stav krajiny EÚ, diskutujú o tých krátkodobých e, konsekvenciách, ale e, skrývajú zrak pred tými dlhodobými konsekvenciami. Čiže nie je tam žiadna percepcia, žiadna koordinácia. E, Uchylujú sa k tradičným vzorcom, kde dochádza ku kráteniam a reformám individuálne na základe národných priorít. Generovanie spôsobilosti na rovni EÚ je istým bodom obratu, ale tento smerovanie je nejasné čo nám pomohla finančná kríza je odhaliť e, neefektívne fungovanie alebo neefektívnosti miesta neefektívneho fungovania v rámci odvetvia obraného a akcelerovalo takisto krátenia. Viedlo to ale takisto aj k takým následným a individuálnym kráteniam, ktoré si e, viete predstaviť ako dlhé obdobie umrtia obraného sektora EÚ. Strata schopnosti prispievať k EÚ pokiaľ ide o tie operácie, tak čo skoro to bude vnímané ako neschopnosť tvárovať a formovať politiky EÚ na úrovni obrany a bezpečnosti. Toto je veľmi viditeľné na príhovor Gatesa v vzťahu k fokálnemu bodu Líbia. Spojené štáty už nebudú k dispozícii na každú výzvu, ktorú EÚ nasmeruje e, na nich. Ani EÚ, ani členské štáty nebudú schopné, respektíve ochotné poskytovať bezpečnosť alebo e, projikovať sílu alebo teda vojenskú moc, tak ako poukázala aj Líbia. Finančná kríza ešte posilnila takúto tendenciu a my sme prišli za posledný týždeň na to, respektíve máme dojem, že jednoducho nám neostáva čas. V rámci štúdie ako odporúčania formulujeme e, No, tú myšlienku, že je nevyhnutné e, previazať e, to odvetvie a teda generovanie spôsobilosti, teda toho obraného sektora EÚ a musí to byť e, všetko v kontexte dlhodobom. Nie je tu krátkodobé riešenie, preto pozbudzujeme Európsky parlament, aby podporil nasledovné kroky. Na strane koncepčnej EÚ e, musí pristúpiť e, k preskúmaniu strategickému a obrannému, alebo teda obranného sektora. Musíme si zadefinovať, do akej miery e, sú naše ambície previazané s tými spôsobnosťami, ktoré máme stanovené. Európsky parlament spravil prvý krok tým, že zadal túto štúdiu, vypracovanie tejto štúdie a podľa nás v tejto chvíli je nevyhnutné zabezpečiť dlhodobejšie monitorovanie vývoja a je treba pripomínať, členským štátom formou empirických údajov, aké sú ich povinnosti, na ktoré, ku ktorým pristúpili eh, v rámci zmluv. Pokiaľ ide o tú inštitucionálnu stránku, tak tam je nevyhnutné podporiť postavenie agentúry pre obranu a musí fungovať na maximum svojich schopností, pretože má mandát, aby institucionálne previazovala všetky oblasti európskeho obranného sektoru. Ale členské štáty a predovšetkým teda ministri obrán zdá sa, že nie sú nemajú dostatočný záujem o toto. Prvé také matateľné kroky by mohli by ísť smerom zvyšovania certifikácie alebo teda osvedčovania a e, schopnosti e, generovania výkazov tejto agentúry na rôzne aspekty EÚ a takisto by bolo vhodné dať im väčšiu nezávislosť, pokiaľ ide o financovanie pokiaľ ide o tie zdroje, tak spoločné investičné projekty sa zdajú byť e, istým vhodným spôsobom, ako pokračovať a takisto je vhodné upevňovať väzbu na NATO. Pokiaľ ide o tie spôsobilosti, capabilities, podľa nás taký prerezový prístup je možné dosiahnuť posilnením európskych e, bojových skupín alebo jednotiek, tých battle groups, nie vždy vo forme e, nasaditeľných jednotiek, ale možno ako mechanizmus transformácie a ako isté laboratórium pre rozličné nápady, podnety. Ale to si bude vyžadovať najskôr e, rozšírenie tých e, skupín, bojových skupín a takisto rotačného časov, času nasadzovania a potom to treba využiť ako istú skúsenosť z pohľadu poolingu a sharingu. Takisto je nevyhnutné zabezpečiť prevod identifikovaných ponaučení e, z toho, z toho, z toho terénu, z úrovne členských štátov smerom na ministerstvo obrany. Pokiaľ ide o tú výzbravu, o tú, o tú, o tú technologickú úroveň, tak chceli by sme e, navrhnúť taký hlavný cieľ do roku 2030, pokiaľ ide o e, túto priemyselnú časť. Mali by sme identifikovať silné a slabé stránky európskeho, európskej bázy technologickej a obrannej. Mali by sme koordinovať priemyselné politiky a priority a mali by sme harmonizovať v dlhodobom horizonte o, o cykle obstarávania. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nech sa páči, doktor Nobelej. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po francúzsky je to lepšie, keď budem používať svoj materinský jazyk. Budem hovoriť pre všetkým z hľadiska rozpočtu a budem sa pridržať e, e, štúdie, ktorú máte tiež k dispozícii a ktorú si budete môcť e, pozrieť. Porovnávam Európu a Spojené štáty americké a používanie prostriedkov na obranu. Budem hovoriť ako e, výskumník a zástupca EADS. Vidno, že dochádza k veľkému znepokojeniu, pretože 60 percent E, štátov sa rozhodlo v Európe znižiť e, svoje náklady na obranu. A samozrejme to vyplýva z rozpočtovej krízy, z hospodárskej krízy. E, Spojené kráľovstvo hovorí o 8%, v Francúzsku sa znižuje a maj, úspory majú byť 35 miliárd a E, do roku, chcú do roku 2014 v Nemecku, e, chcú ušetriť do roku 2014 8,3 miliard. To sú závažné rozhodnutia a výpravujú z viacerých dôvodov e, rozpočtové, obranné rozpočty sú vždy najdôležitejšie položky v rozpočtoch. V Spojených štátoch ide o objem 4 Eh, hrubého domáceho produktu a v eh, Európe je to 1,7 Tu vznikajú teda otázky aká je situácia v Spojených štátoch. A potom otázka znie, aké sú prahové hodnoty. Samozrejme, nemôžno to vnímať lineárne. Veľmi ľahko možno spozorovať, že E, e, kapacita bude klesať a že sú ohrozené kapacity európskych štátov. E, E, dochádza teda k určitej stagnácii e, e, už za, po, po, za obdobia 15 rokov. Pokiaľ ide o náklady porovnaní s infláciou, dochádza k, inflácii, k stagnácii v rozpočtoch pre obranu. Náklady na zbrojné zariadenia stúpli a v priemere o 5 až 6 ročne. A to znamená, že keď e, rozpočty sa pridržajú inflačnej miery, tak e, rozpočtová sila klesá. Vnímame trend, ktorý je dosť konstantný. konštantný. Ide o 20 miliárd v Spojenom kráľovstvo, 5 miliárd v Taliansku, 3 miliardy v Španielsku, e, v Francúzsko je výnimkou, pretože v roku 2003 tam bolo 12 miliárd a e, za posledné roky to bolo 16 miliárd. Ale môžeme očakávať, že e, náklady na zariadenia klesnú. Vidíme, že je tu tlak na verejné financie a ako viete, v krajinách OECD Verejný deficit stúpa. E, e, od roku 1998 do 2007 je tam náraz z 2,8 na 8 do roku 2009. Problém deficitu je veľmi významný. E, a to má veľmi významné dopady na e, rozpočty v európskych krajinách. A tiež pokiaľ ide o e, riadenie verejného deficitu. Musíme teda usilovať o rovnováhu a sú tu krajiny, ktoré by mali e, znížiť náklady a týmto znišením nákladov e, dojde k významnému dopadu na e, schopnosť obrany z 10 na 30 bodov. E, po tretie, a toto chcem veľmi zdôrazniť, súčasná situácia ukazuje, že sú tu limity e, našej obranej schopnosti. Napríklad, keď sa pozrieme na e, Líbiu, bez americkej podpory by sme vôbec neboli schopní intervencie. A ak sa pozriete na kroky e, americkej armády a vypálené raketové strely, tak e, to, čo e, vypálili počas intervencie v Líbii, sa rovná ročnému objemu Francúzska. E, to znamená, že teraz máme veľmi nízku obranú schopnosť a to má veľmi významný obmedzujúci faktor pre našu schopnosť zasahovať. Eh, mohli by sme napríklad vyčerpať svoje zásoby v priebehu jedného týždňa, ak by sme boli donútení zasiahnuť. A pokiaľ ide o zníženie úsilí a ambícií, eh, tak sa zdá, že akákoľvek intervencia eh, sa zdá byť nemožná. A to je veľmi významné. Na jednej strane máme e, rastúce náklady na zariadení, zbrojných zariadení, A zároveň tu máme veľký tlak na e, rozpočty verejných financií. Norman Augustín pred niekoľkými rokmi povedal, ak tento trend bude pokračovať, tak ako tomu bolo v 90. rokoch, tak eh, Pentagon si bude môcť dovoliť eh, v roku 2030 le, nákup len jedného bojového lietadla. A zdá sa, že toto sa naplňa, keď sa pozeráme na e, situáciu v, v obrane e Európy. Takže aký by mal byť správny prístup? Ak e, mali by sme prioritizovať e, náklady na obranu e, voči iným sektorom, ale my vieme, že sa hospodárska kríza sa týka všetkých e, ministerstiev, ale nie všetky ministerstva reagujú rovnako. Keď sa pozrieme, aký dopad to má na e, rozpočet e, rezortov obrany, tak vidíme, že obrana je jedným z hlavných rezortov. mali by sa tieto veci internalizovať. Keď sa pozrieme na situáciu e, studenej vojny, e, tak e, sa šetrilo na personáli a nie na investíciách. Takže tie náklady sa internalizovali. Keď sa pozrieme na Spojené štáty americké, oni šetria naprieč celým sektorom a e, oveľa nižšiu mieru úspor majú vo výskume než v iných oblastiach. A toto by sme mali mať na zreteli. Potom je tu prach, ktorý by mal byť stanovený. Ak sa pozeráte na priemyselné ekonomiky, e, ktoré majú istú veľkosť trhu, tak e, sa treba rozhodovať, aká miera produkcie je priechodná a produkcia nemôže presahovať e, dopad, e, dopyt. Niekedy e, vidíme, že tieto prahy sú dosiahnuté a produkcia prevyšuje národný dopyt. A doktor Mölling to povedal, že toto je kríza, ktorá zvýrazňuje niektoré tendencie, ktoré v minulosti boli skryté, ale e, súčasné nedostatky sú teraz oveľa viditeľnejšie v období krízy. A teraz by som chcel hovoriť o prístupe k úrovni našich ambícií Efektívnosť e, e, nákladov v oblasti zbrojenia nie je lineárna. Ak e, je malý náraz, tak potom to môže mať disproporcionálne dopady. A malé zníženie nákladov a prostriedkov v rozpočte na obranu môže mať veľké dopady v účinnosti. Logika by predpisovala, že ak členský štát nemôže e, zabezpečiť svoje potreby, tak musí zmenšiť alebo zmeniť veľkosť svojho trhu. Počuli sme o poolingu a sharingu, aby sme mohli e, správne nadimenzovať našu produkciu. Ak hovoríme o upravení trhu, tak to by sa týkalo viacerých členských štátov. Isté by to bolo zaujímavé. Monopol nie je správnou odpovedou, pokiaľ ide o problém efektivity. Musíme zabezpečiť to, aby sme mali takú produkčnú kapacitu, ktorá bude udržateľná v Európe, aby e, sa Európa mohla e, rozhodovať a konať e, nezávisle. A v krátkodobom horizonte krátkom horizonte musíme hovoriť o skutočnej veľkosti priemyslu. Máme teraz taký model priemyslu, ktorý spúšťa stále nové modely, aby e, bolo možné držať krok s budúcim rozvojom. Toto fungovalo za, celkom dobre za posledných 50 rokov. Teda vytvoril sa nový model, spustila sa produkcia a potom sa hneď začal vyvíjať nový model ale teraz vidíme, že sú problémy s financovaním e, výskumných fáz. Takže tu je otázka, či by sa nemal zmeniť vzťah medzi štátom a priemyslom. Mohli by sme mohli z, zosús, e, združiť e, výskumnú kapacitu niektorých. A na strane dopytu by sme mohli nájsť niekoľko odpovedí, ktoré nám táto strana poskytne, pokiaľ ide o rozvoj riešení. A to by malo byť nie len vo forme spolupráci, ale, ale aj takými krokmi, ktoré dávajú zmysel z pohľadu priemyslu. To, čo sme videli v roku 2005, e, to sa zdá byť celkom sľubné musíme sa pozrieť na to, ako združiť zdroje bez toho, aby sme museli mať spoločný program. Samozrejme, potrebujeme nejaké štruktúrálne zmeny, ktoré budú potrebné v dôsledku krízy. A samozrejme potom aj e, dopyt, aj ponuka musia dostať svojim záväzkom. A na záver som chcel povedať, že obranný priemysel E, je veľmi závislý na partnerstve medzi priemyslom a štátom a musíme urobiť analýzu toho, ako toto e, partnerstvo môže fungovať v novom rozpočtovom rámci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz bude diskusia asi pol hodinu a e, ako prvá má slovo pani Gomez. Ďakujem. Ďakujem, že ste medzi nás prišli a že ste nám povedali veci, o ktorých sme nevedeli. Aby sme o týchto veciach tušili, ale je dôležité, aby sa povedali nahlas. Áno, my si veľmi dobre uvedomujeme, že neplníme svoje ciele a e, že obdobie hospodárskej krízy to ešte zhoršilo A veľmi takým dobrým príkladom nášho zlyhania je Líbia. Celkom jasne všetky e, podmienky e, boli splnené na to, aby sme implementovali rezolúciu OSN a e, Európa sa rozhodla odovzdať, odovzdať to do rúk NATO a Spojené štáty si tiež myslí, že to je európska úloha. A to sa stalo aj napriek tomu, že tento parlament od začiatku e, e, žiadal európsku e, misiu a implementáciu zbrojného embarga. Ako to o tom rozhodla Bezpečnostná rada. Ale problém je, že teraz s nedostatkom finančných prostriedkov v dôsledku hospodárskej krízy nebudeme schopní plniť záväzky. Ale je tu nedostatok dopytu na e, adresu Európy e, zasahovať. Nejde o to, že by Američania nemali e, konať v prípadoch, kde sa to týka Európy. Vieme, že E, až do posledného prejavu, bukurečského prejavu e, prezidenta Obamu, e, bolo zrejme, že európske iniciatívy musia byť súčasťou celosvetých iniciatív, ale dovtedy boli tie signály veľmi protirečivé. Chcem vám položiť otázku, a toto mi robí veľké starosti, lebo krajina ako moja, Portugalsko, má e, významné kapacity, e, vrátanie svojej histórie, ale pravdepodobne stratí túto kapacitu e, v kontexte Portugalska a Európy, ak neurobíme nič, ak nedokážeme konať spolu. Teda moja otázka znie. Je strašné, že Európa nedokázala bojovať proti korupcii v oblasti z obrany. Hlavne preto, že nemáme peniaze a naši občania nie sú ochotní platiť za obranu v, v dobe hospodárskej krízy, lebo sme neboli schopní bojovať proti korupcii e, v obrane. Tu nejde len o portugalskú korupciu, ide portugalsko-nemeckú alebo por, portugalsko akúkoľvek produkciu. A my sme nebojovali proti korupcii. A to je dôvod, že občania nebudú spokojní s tým, keď sa budú vynakladať prostriedky na obranu. E, druhá otázka. Porovnali ste, porovnávali ste naše, našu obranu s obranou e, USA Nemali by sme sa porovnávať napríklad s Brazíliou alebo teda s BRICS, s krajinami BRICS. nedôjde k tomu, že odkúpia našu obranú technológiu a stratíme aj to? A posledná otázka. S Lisabonskou zmluvou, e, vytvorením Európskej vonkajšej služby a vytvorenie vysokého predstaviteľa pre vonkašie vzťahy a tiež obranu. Aká zmena nastala? Veľmi nás nahnevalo, že napriek podpore parlamentu nedošlo ku žiadnym zmenám napríklad pri e, postoji našich členov členských štátov v, k intervencii v Líbii. Áno, samozrejme, ide o zdržanosť niektorých krajín ako Nemecko, ale ide aj o to, že niektoré krajiny nechcú na to vynakladať peniaze. Aký rozdiel znamená pôsobenie vysokého predstaviteľa vo vzťahu aj k e, agentúram, ktoré by mali zabezpečiť našu spoluprácu? A napon, ako je možné aby aby mohol rásť zbrojný priemysel. Ako môžeme presvedčiť členské štáty, presvedčiť ich k tomu, že zbrojný priemysel naozaj môže prispieť ku rastu ekonomiky a rastu zamestnanosti v Európe. Ďakujem. Pán Gal. Ja, eh, <clears throat> vielen Dank. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj obom prednášajúcim. Aj ja chcem sa chytiť tohto príkladu z Libiou. To je veľmi dobrý príklad, kde vidno, že to, eh, by to bola vlastne naša úloha a naši americkí priatelia eh, len eh, zdržanlivo sa toho ujali a aspoň z časti boli zrnadliví a zdrhli sa. Moja otázka na vás je ako vedca alebo človeka, e, ktorý to pozoruje z hľadiska premyslu, kde identifikujete hlavné príčiny e, tejto e, zdržanlivosti k užšej spolupráci. Je to úplne hore na politickej rovine, vychádza to odtiaľ, alebo je to skôr v v myslenia našich e, vojakov, či je to tam zakorenené, ktorí možno sa držia starého myslenia, alebo je to tiež dokonca aj e, priemysel, ktorý vždy e, má obavy o vlastný štát, keď má dojsť k otvoreniu a keď sa posilne spolupráca keď sa boja, e, že e, stratia e, svoje bežné cestičky k národným ministerstvom a že potom bude mm, pole viac neprihľadné. Alebo je to zo všetkého trošku politika vojaci aj priemysel, ktorí sú zdržanliví, ktorí sa zdráhajú. Myslíte si, že z takejto lekcie ako je v sa môžeme e, použiť, poučiť v tom zmysle, že keď na budúce e, Američania povedia, že nechcú sa zúčastniť a keď ešte my stále nebudeme mať e, vybudovanú kapacitu, myslíte si, že bude vhodná doba politická debata v tejto téme, alebo to nemá účel a je to beznádejné v tejto oblasti? Toľko k týmto otázkam, ako hodnotíte, e, že v poslednej dobe prístupy, ktoré predsa existujú a ktoré smerujú k spolupráci, tie príklady už poznáme. A ako hodnotíte teraz e, toto zloženie v EU Military Staff e, majú identifikovaných 300 projektov spolupráce v zásade, kde by sa mohlo robiť niečo spoločné a kde si myslíte, že treba, um, alebo možno um, najprv s tým počítať, že naozaj sa budú realizovať tie návrhy, ktoré existujú? Thank you. Mr. Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Um, I really wanted just to Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pýtať eh, panel diskutujúcich o tomto zhromažďovanie a vzdelanie, že odkiaľ pochádza motivácia k nemu. Zdá sa mi, že je to hodné pre tých, eh, ktorí chcú väčšiu integráciu EÚ v politickom zmysle, aby um, násilím zjednotili armády EU do jednej armády. Potenciálne vy ste hovorili bojových skupinách. Ja e, som uh, zaznamenal, že Northwood mal briefing o tejto téme, ale chcem sa opýtať otázku, že či to nie ďalší Šumanov plán. Uh, ktorý e, nie v tomto prípade o železe a oceli, ale o obrane e, Šimonov plán, ktorý e, násilne spojí všetky tieto vojenské jednotky a lode a vojakov a nejde náhodou o to? Thank you, Mr. Liz. Ďakujem, pán Lizy. Um, ehm, dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Sú to neobyčajne zaujímavé eh, vystúpenia a my sme eh, si ozrejmili veľa skutočností, ktoré sú smutné. Aby som eh, potvrdil slova, ktoré odzneli, chcem povedať, že pred pár hodinami v internete sa objavila Vypoveď jedného z britských admirálov, ktorý povedal, že sa viac menej 3 mesiace Veľká Británia stratí možnosť aktívnej účasti v misii v Líbii, pretože sa škrtajú, boli vyčerpané finančné prostriedky a možnosti operácie sa blížia ku konci a tie budú nulové. Vidíte, že takýto veľký štát s takým e, obrovským rozpočtom, teda rozpočtom na obranu, aká je Veľká Británia. A to je len príklad e, toho, o čom ste aj vy hovorili a čo my už hovoríme niekoľko mesiacov. Sme si vedomi, že je tu um, tento veľký nepomer medzi výdajmi v USA a v EÚ väčšinou s vami súhlasím a to v tom, že situácia nie je zrovna ružová. A aké sú možnosti e, rozuzlenia tejto situácie? Pretože e, ja by som povedal, že e, môžeme rátať s takým prístupom. Musíme zabudnúť na to, čo sa robí ešte teraz, na to um, musíme zabudnúť na kompetencie národných parlamentov. A nemôžem, že bude prijaté rozhodnutie o obrane Európskej únie, ale na prvom mieste toto sa nenaplní, pretože nie sú peniaze, pretože sme v kríze a po druhé preto, že nie, sú, nie je na to chuť. Aby som to zhrnal, nezvýši e, sa výdavky na obranu. Druhý prednášajúci povedal, že aby sme zracionalizovali výdavky, mala by existovať spoločná akcia, spoločná činnosť. A v malej kritike je tak veľa projektov obrany v EÚ a mnohé z nich sú v počiatočnej fáze alebo sú jednoducho symbolické. Otázka je, či by sme sa možno nemali viac špecializovať. Alebo mali by sme sa zrieknúť eh, konkrétnych programov a sústrediť naše výdavky na tie najdôležitejšie? Thank you very much. Nobody else. Ďakujem pekne. Už niekto sa nehlási, pán Mulin? Thank you, Chairman. Um, thank you, ladies and gentlemen. Um, I will simply... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, dámy páni. Tie otázky, ktoré sa týkajú témy ďalšieho bloku, vynechám a začnem s pani Gomesovou. Myslím, že korupcia je jedna téma, ale nie je to tá najdôležitejšia téma. Je to jedna z vecí, ktoré sa zvyknú pokaziť, ale nie je to jediná, na ktorú sa treba sústrediť. Aby som nadvezal na otázku o konkurencii v obranom priemysle, myslím, a rastu, keď sa pokúsite eh, zmerať eh, podiel eh, obradného priemyslu v HDPU, tak ten je jednoducho bezvýznamný, nezáleží na ňom. Takže nie je potrebné, aby obradný priemysel hm, prispieval k nášmu bohatstvu, ale prispieva k našej bezpečnosti a toto je vec, eh, ktorú treba preveriť. Stále je tu možnosť zlepšenia a možno to hm, môžeme dať do súvislosti s otázkou, ktorú položil pán Gala keď eh, sa pýtate, kto má prospech z obranného priemyslu a z obstarávania, tak jednoducho eh, získať odpoveď, prečo sa veci nehybú a potom tam máte spojenectvo medzi eh, vojakmi a priemyslom a politikmi a je ťažké povedať vo všeobecnosti. Ťažké je to zovšeobecňovať, ale otázka Lisabonu a e, vysokej predstaviteľky a toho, čo ona zmenila, tak to je otázka, ktorú treba položiť vysokej predstaviteľke. Ja nevidím e, vec, ktorú by zmenila, ale možno ona má tam iný pohľad A ja sledujem aspoň tie veci, ktoré sa stali z Berlínu. Z Libie sme sa poučili, keď sa pozrieme na prípad uh, e, Libie, tak uh, e, USA nám nebude ochotné viac pomáhať. Uh, oni uh, nás posilnili na začiatku a potom už nechceli. Uh, je to ťažká misia, ktorú EÚ nemôže vojenské roky viesť a máme tu situáciu, kde máme posledných 30 rokov myšlienok a politického kontextu, ale že to je o Európe bez obrany. Nejde to, to vysunúť sa 6 km, 1000 km za hranice, ale je to len 1000 km a je to treťotriedný diktátor, ktorého chceme vybombardovať z kresla a nedokážeme. Jednoducho nedokážeme premietať našu silu alebo možno ani žiadnu nemáme. K zhromažďovaniu zdieľaniu, nechcel som o tom hovoriť, ale presne k tej otázke, ktorá súvisí s Gentom a otázkou, kde je problém, tak myslím, že v zásade je problém v tom, že keď necháme takéto iniciatívy na obranu byrokracie, tak e, potom je s tým koniec. E, tam e, úradníci, ktorý ich e, odpíšu, Potom máme stovky činnosti. No, teraz nemáme politické e, vedenie a nemáme politickú tvár, e, ktorá by nám umožnila povedať, ja stojím za toto iniciatívu a ja budem presadzovať. Toto sa v súčasnosti nedeje. Je tu niekoľko príčin a nechcem sa o tom rozvádzať, ale pokiaľ nemáte politické čísla, A ako bývalý e, nemecký minister obrany Gutenberg e, náhodou prepočal svoj tvár e, iniciatív z Gentu. A pokiaľ sa to neurobí, tak si nepomôžem, pretože armáda je byrokracia. Pán Campbell, nová motivácia pre zhromažďovanie a vzdelanie nie je nič nové. Ako som povedal, je dlhodobá tradícia pre zhromažďovanie a vzdelanie a Spojené kráľovstvo napreduje a je prekopníkom v vzdelaní a zhromažďovaní e, integrovaných síl. Už 10 ročia majú integrované ozbrojené síly s Holandskom. A túto vec treba aj posudzovať, analyzovať e, z hľadiska toho, čo sa Európa môže poučiť z takejto sily. Myslím, že motiv, ktorý nás zlučuje, nie je, že sa snažíme zlučiť 27 armád dokopy, ale ako som povedal dnes, tému je Libia. Nemôžeme ďalej pokračovať samostatne. A som vďačný za tento príklad, za to, že môžeme využiť, pretože nie je lepší dôkaz neschopnosti toho, že jednotlivé členské štáty nemôžu zabezpečiť svoju bezpečnosť a ani Európa. A súhlasím, že toto je teraz rozbov, nie je to o novom Šumanovom pláne a niekto to ne presadzuje z politické hľadiska. My sme zistili, že SDP alebo CSDP nie je politická motivácia a integráciou. Hoci niektorí sa nadiali, ale mali by sme znižiť naše ambície. Pán Lize. Súhlasím. Myslím si, že kľúčom nie je špecializácia, ktorá prebieha práve teraz, pretože každý sa špecializuje na to, čo je najlacnejšie, ale myslím, že to je koordinácia, je to vzájomná komunikácia a zaujímavé je, že aj dnes ministri obrany nekomunikujú. To je zaujímavé, že? No, doktor Beneš. Oui, merci, monsieur le président. Um, je pense que vous avez raison, madame Gomez. Uh... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že máte pravdu, pani Gomez, keď nás porovnávate so Spojenými štátmi, pretože to nie je vždy vhodné, nie je možné porovnávať európske výdavky s výdavkami USA, pretože v Európskej únii sú to výdavky štátov a nie únie ako takej. Teda je treba na to pamätať, že keď to vydelíte 27 porovnaní s inými štátmi by mohlo byť zaujímavé napríklad, keď porovnáme stredne veľký štát ako je Francúzsko či Nemecko v oblasti obrany so Spojenými štátmi, to nie je úplne relevantné, ale v porovnaní s Izraelom alebo Južnou Koreou by mohlo byť relevantnejšie. Niekoľko otázok sa týkalo efektívnosti výdavkov a koordinácie. Keď sa pozrieme na ekonomické analýzy spojenictva alebo spájania, a prepájania a aké sú výhody toho. Keď sa pozrieme na zdieľanie prostriedkov a ich mieru, ktorá môže byť minimálna v porovnaní s tými celkovými výdavkami, tak vidíme, prečo Európska únia nešla ďalej. Možno že táto teória by nám umožnila pochopiť výhody k spolupráci, ale aj tak je možné zachovať autonómnosť tej ponuky. Tieto ponuky neexistujú a po druhé nie sú tu žiadne obmedzenia, keď sa pozrieme na regionálne či medzinárodné výhody a keď existuje agentúra, ktorá začne koordinovať úsilie, tak to nevedie k pozitívnym výsledkom, napríklad e, ten efekt čierneho pasažiera, či veľkého hráča, ktorý sa snaží minimalizovať vlastné úsilie. Takže to určite nie je účinné a keď sa dostaneme k dopadu na zbrojný priemysel, na pracovné miesta a tak ďalej, je treba zohľadniť úspory z rozsahu. V roku 2004 dva akademici z Izraela vypracovali štúdiu, ktorá o tom hovorí a hovoria, že úplne jedno, že či vložíte do toho príliš málo alebo vôbec nič. Ak budú náklady na vstup príliš vysoké, tak sa možno ani nepodarí držať sa trendov. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, že ide o systém podpory inovácií a či vôbec zbrojný priemysel je schopný inovácie, ktoré tu vznikajú, prevádzať do civilného sektora. Tým sa tiež minimalizuje ďalšie násobenie týchto výhod. A k tomu, čo povedal pán Campbell, pokiaľ ide o európske misie, ak je nutné ich vykonávať, tak možno to vedie k myšlienke federalizácie. Pretože vznikajú nepredvídané náklady na také misie, a ďalší problém je v tom, že ak máme rozpočet na európskej úrovni, tak e, tieto stimuly pre úspory odpadajú. Už to nepovedie k optimalizácii nákladov na národnej úrovni a všeobecne pán Lísko. Tu vzniká tiež otázka politických ambícií, pretože obranné eh, výdavky sa odvíjajú od politických ambícií a ja som hovoril s pánom Sapelským a on hovoril, že Spojené štáty nakladajú 5% HDP na obranu, zatiaľ čo v Európskej únii sú to 2%, ale je to vec voľby, výberu. Napríklad v čase korejskej vojny ehm, USA vynakladali 10% a spoločnosť to príjma. V Európe je to vec voľby a potom Európa nemôže vstupovať do pojmu a koncepcie mocnosti. Či už ide o obranný rozpočet alebo medzinárodné misie. Nehovoríme len o ekonomickom či rozpočtom aspekte, ale ide aj o politické ambície. Potom podmienky zdieľania prostriedkov sú tiež dôležité. Keby všetci chceli robiť to isté, tak to nebude účinné. Um, už sa hovorilo viackrát o Európskej agentúre pre obranu a prišlo tam k znásobeniu zbrojných projektov, čo je nepochopiteľné z ekonomického hľadiska. A možno za to môže zbrojný priemysel, ktorý si chráni svoje trhy a prístup alebo to, čo dosiahol Ale ak jednotlivé štáty nebudú chcieť zmeniť spôsob fungovania, pretože samotná spolupráca to nespôsobuje, ale je to spôsob, eh, akým je tá spolupráca riadená na politickej úrovni. Napríklad, keď sa pozrieme na rok 90, pri nákupe lietadiel, kedy väčšie objednávky by boli účinnejšie, pretože by možno sa dali dosiahnuť úspory. Bolo to jednoznačne politické rozhodnutie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o druhý panel, tak e, je mi potešením privítať e, brigádneho generála Joa Colmonta, Senior Associate Fellow v rámci Kráľovského inštitútu pre medzinárodné záležitosti v Bruseli, pána Tomáša Valáška, riaditeľa Centra pre európske reformy a teda otázky zahraničnej politiky a obrany v Londýne, Graham Muir, vedúci plánovania politik a Európskej agentúry, v rámci Európskej agentúry pre obranu. Budeme hovoriť o otázkach poolingu a sharingu a hlavne ktoré spôsobilosti vojenské by mali byť považované za prioritné, pokiaľ ide o pooling a sharing a aké sú tie politické ťažkosti, ktoré súvisia s takýmto procesom. Napríklad pokiaľ ide o dostupnosť, vzdielanie v rámci odvetvia a suverenita. Najskôr pán Joe Gaumont. Ďakujem pekne, pán predseda naozaj e, príležitosti na pooling a sharing a ja by som chcel dnes e, sa podeliť s vami o nejakých 6 takých podnetov v tejto téme. A budem to robiť v rámci toho priestoru, ktorý mi bol daný. E, prvá vec, pooling a sharing nie je vôbec novou vecou a veľa krajín už majú skúsenosti, ktoré siahajú 60 rokov dozadu, pokiaľ ide o takéto zhromažďovanie a zdieľanie o pooling a sharing. A počas posledných dní, keď teda hovoríme o zhromažďovania šien a vzdelaní, tak e, väčšinou sa zdôrazňuje regionálna spolupráca. Myslím si, že je to oprávnené. Regionálna spolupráca má e, svoje opodstatnenie. Ale istotne je tam ešte potenciál smerom k iniciovaniu nových regionálnych projektov alebo povedzme k zvýšeniu miery ambícií niektorých existujúcich prípadov regionálnej spolupráce. Ale opäť nemyslím si, že ide o to, aby sme rozdelili Európu na ostrovy regionálnej spolupráce. Myslím si, že musíme e, sa snažiť pozerať smerom k sieti alebo nad európskej sieti, celoeurópskej sieti, celoeurópskej spolupráce. A preto, a to vychádza aj z mojej skúsenosti, áno, je to o regionálnej e, spolupráci, ale určite je to aj o tom e, poolingu a sharingu v konkrétnych oblastiach pooling a sharing eh, s ohľadom na konkrétne systémy eh, zbraní. Pretože ten eh, účinok, ktorý bude na prospech obom stranám, teda ktorý sa týka zvýšenia efektívnosti a účinnosti, ten je oveľa výraznejší. A okrem toho, dá vám to možnosť dať dohromady viacero krajín, tých veľkých ako aj malých a v rámci celej Európy to je taká tá prvotná myšlienka. Je to regionálne dobre v poriadku, ale je to aj sharing a pooling v konkrétnych oblastiach a témach. Uh, druhá vec, o ktorú som sa s vami chcel podeliť, je, že veľmi často, ako, často ako náhle hovoríte o poolingu a sharingu, tak je to spájané s tou myšlienkou, že to je na úkor suverenity, nejaké zvrchovanosti. Ja by som argumentoval práve naopak, opačne. Napríklad pokiaľ ide o Holandsko, moja krajina, e, teda Belgicko v mojom prípade, e, my máme spoločné e, ústredie pre obe na vojenské námorné vojska. A to je výborné z pohľadu tejto koncepcie. Budeme ma zagarantovať, že vo všetkých momentoch autonómna operácia alebo, alebo teda autonómne fungovanie každej krajiny je možné, čiže nedochádza k žiadnej strate suverenity. A druhý príklad, chcel by som odkázať na rozdielne satelitné programy, ktoré máme v rámci Európy, v rámci mojej krajiny, Belgická, sme svedkami teda účasti na všetkých satelitných programoch. 6 až 10 nákladov nesie Belgicko, dôsledkom čoho moja krajina má možnosť e, presmerovať satelity a požadovať o vyhotovenia záberov konkrétnych nad špecifickými oblastiami v špecifických časových momentoch alebo časových slotoch. Takto to môžeme ovplyvniť. Samozrejme, to všetko súvisí s nedostatočnou proporčnosťou, teda čo dáte a čo dostanete od programu, ale máme túto možnosť, túto schopnosť. Bez takéhoto niečo by sme nemali túto možnosť, nemali sme žiadnu suverenitu. Čo chcem teda týmto povedať je, že v konečnom dôsledku suverenita je tá moc, ktorú máte a ktorá e, sa týka ovplyvňovania ľudí v rozhodovacích pozíciách a aby ste teda dosahovali vami želané výsledky Pooling a sharing je podľa mňa e, výborným nástrojom na dosiahnutie takéhoto ovplyvnenia alebo takéhoto vstupu do rozhodovacích procesov. Čiže e, naozaj ide o spôsob, ako nastavíte ten pooling a sharing. Tretia taká pripomienka, poznámka. E, pooling a sharing má svoje obmedzenia, pretože v rámci takéhoto postupu dávate do spoločného koša to, čo už máte, čo už existuje medzi jednotlivými krajinami. V roku 2001 sme my tu v Európskej únii v rámci toho hlavného cieľa, identifikovali naše požiadavky a takisto sme identifikovali naše nedostatky, tie strategického charakteru. Bez ohľadu na všetok cooling a sharing, ktorý sme realizovali eh, medzi obdobím od 2001 až po dnes, strategické nedostatky a chyby ešte stále pretrvávajú nezmenené. Ešte stále eh, máme 5 rovnakých charakteristík eh, našich európskych spôsobilostí, armádnych vojenských, Poprvé, viac mužov a žien je uniformovaných, e, vojenské uniformy ako v Spojených štátoch. Po druhé, pokiaľ ide o ten svetový ranking, ešte stále sme dvojkou ako Európska 27. Po tretie, na úrovni tých 27 krajín členských máme veľa e, konkrétnych vojenských spôsobilostí, ktoré sú už nadbytočné, redundantné. Ale potom sa dostávame k štvorke, máme nedostatky a to hlavne na úrovni strategickej, nezmenené ale som e, výrazne optimistický, pretože prichádza piata charakteristika a tá je veľmi zaujímavá. A síce, že všetky tie redundantnosti e, presahujú počet našich nedostatkov, čiže tam je zaujímavý jav. To posolstvo, ktoré by som chcel e, tlmočiť, je, že pooling a sharing, o ktorý sa snažíme, ktorý sa snažíme realizovať v súčasnosti, je prvým krokom smerom k širšiemu programu, k ambicioznejšiemu programu, programu trvalejšiemu a k smerom strategickej spolupráce, ktorá bude do istej miery zahrňať aj plánovanie v oblasti obrany a ktorá bude takisto orientovaná na zaplnenie tých nedostatkov a medzier v oblasti stratégie. Keď možno si nastavíme takúto štrukturovanejšiu a stálejšiu formu spolupráce, tak eh, jedno z kritérií, jedným z kritérií by mohlo byť jednoducho, že musí si ponechať a tam, kde je možné, dokonca aj zvýšiť tú národnú suverenitu. Podľa môjho odhadu je to veľmi dobre možné. Takže pooling a sharing je prvým krokom. E, bod číslo 4. E, musím dať isté varovanie. V tejto chvíli e, okolo poolingu a sharingu sú veľké očakávania, ale musíme zabezpečiť, že duch Gentu zostane ďalej nažive a že ten slogan teda to, to slovo, to, ten slogan, teda pooling a sharing, že nebude zneužívané na nejaké ne, nejasné kroky niekde na pomedzi, aby to teda nebolo v kontexte toho business as usual bežných operácií, bežných aktivít. A je jednoduché do takéhoto niečoho skoznúť a v tomto uviaznuť, ak sa budete sústrediť na tie sekundárne veci a nebudete riešiť veci, ktoré boli v minulosti náročné. A mám isté veci, ktoré ma utvrdzujú v pocite, že ideme týmto smerom. Musíme teda zabezpečiť, aby sme ten plameň udržali, aby to bolo naživé, aby to ďalej fungovalo, aby teda ten prvý krok, do ktorého sa púšťame, bol podstatným a výrazným. Musíme si uvedomiť, že v prípade, že nebude dôrazný a jasný prvý krok, tak nebude nasledovať ani druhý krok a, a nepríde ničomu, čo by sme mohli nazvať štrukturovanejší a integrovanejší e, prístup. A jednoducho umrie, ako bolo osudom mnohých iniciatív aj v minulosti. To je to moje varovanie Myslím si teda, že pokiaľ ide o pooling, pooling a sharing, musíme sa pozrieť smerom na tie projekty, ktoré spájajú krajiny spôsobom, ktorý sa vyznačuje dobrovoľným prístupom. A to bude mať potom vplyv na ich plánovanie v oblasti obrany. Dávam príklad. Integrovali sme, a napriek tomu sme stále suverénni, Holandiania a Belgičania, teda naše námorné vojska, ale nikto v Holandsku ani v Belgicku nebude vypracovať plány e, s ohľadom na vybavenie, alebo teda na výzbroj týchto zložiek vojenských, bez toho, aby prebehla konzultácia s tou druhou krajinou, s tou protistranou. Čiže má to dopad na obe strany, ale na dobrovoľnej báze a je to na prospech oboch zúčastnených. Takže toto je typ pooling a sharingu, ktorý musíme mať na mysli, o ktorý musíme sa snažiť. Čiže ten prvý krok musí byť podstatný to sa ľahko hovorí. Je možné to naplniť? Máme príklady takýchto programov? Myslím si, a teda z môjho pohľadu bolo veľmi jednoduché ich nájsť, takéto príklady, pretože sú uvedené vo veľmi kvalitnej správe, ktorú prijal tento parlament 11. maja. Dve iniciatívy e, sa tam nachádzajú. Prvá sa týkala vytvorenia centra fúzie istej v rámci európskych štruktúr, aby sme zabezpečili naozaj preventívne aktivity a holistický prístup, pokiaľ ide o riadenie kríza, aby sme do toho zapojili všetkých relevantných aktérov. Nazývali sme to Rada pre krízovú správu. A druhá vec, e, lepším spôsobom nastaviť e, toto, fungovanie týchto vecí v rámci Európskej únie a takisto e, stáleho, stáleho ústredia. V prípade, že príde k realizácii prvého cieľu, tak by členské štáty dostali eh, veľmi jasnú odpoveď od eh, inštitúcií EÚ, že dochádza z ich strany k poolingu a sharingu. A po druhé, vytvorenie takéhoto ústredia je jednoduchým eh, príkladom pragmatického riešenia na základe tých ponaučení, ktoré, sme, ktoré máme, tak môže dôjsť k situácii, ktorá bude na prospech oboch strán, teda pre EÚ a pre členské strany. Je to všetko dosiahnutelná otázka nakoniec? Ja si myslím, že áno a je veľa vecí, ktoré to podporujú. Máme tu poprvé tie finančné úsporné opatrenia, ale ako už zaznelo, nie je to eh, garancia. Eh, malo by to pomôcť, eh, ale treba zabezpečiť, aby to aj skutočne pomohlo. Po druhé, to sú naše verejné mienky. A skutočne je to pomerne rozmanité v jednotlivých krajinách, ale môžeme povedať, že vo všeobecnosti verejná mienka je naklonená realizácii niečoho, čo bude výrazné, teda významné, signifikantné. E, medzičasom sa ozvali aj niektoré kritické hlasy zo strany verejnosti a ja si myslím, že je tam pádny dôvod, prečo tomu došlo. Mali sme už tri také budičky. Prvým budičkom pre nás bol, boli krajiny bývalej Jugoslávie, druhým budičkom bol Irak, tretí budiček je v tejto chvíli Líbia. Trikrát e, už by malo stačiť, keď zazvoní budiček je čas stávať a tretí moment, ktorý je veľmi pozitívny a bolo to veľmi jasne e, povedané za posledné dni a ten sa opäť e, objavuje zo strany Spojených štátov. A teraz to posolstvo je úplne jasné. Dajte si to dohromady, e, fungujte nejakým spôsobom v rámci Európskej únie jednotne a urobte niečo, pokiaľ ide o vaše vojenské spôsobilosti. Čiže jedna vec je teraz veľmi jasná, jasná pre všetkých, že už tu nie je žiadne že CSDP a NATO si už nekonkurujú. Práve naopak. A nakoniec, čo som svetkom, v niektorých krajinách, teda v niektorých opakujem, e, dochádza k rastúcej tendencii tie veci, ktoré sa týkajú strategickej úrovne, už nie sú ponechávané na národnej úrovni, ale snažia sa o e, eskalovanie na vyššiu úroveň. Toho si musíme byť vedomi ale som optimistom, pretože na druhej strane vidíme rastúci, rastúcu chuť v rámci priestoru polisabonského skutočne konať a uvažovať strategicky a konkrétne v rámci tohto parlamentu som svetkami takýchto snáh a za to som veľmi vďačný. Ďakujem. Thank you. And now Mr. Ďakujem, pán Valašek. Well, thank you, Chairman, members of the subcommittee for the... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj poslancom za, eh, v tomto podvýboru eh, za možnosť vystúpiť. Ja budem hovoriť o týchto veciach pooling sharing. Dúfam, že zodpoviem na otázku pána Galov a pána Mišeka, pokiaľ ide o prístupy našich vlád k tomuto poolingu a sharingu a ako podporiť tento postup. Takisto budem hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú troška korupcie. Právom na ne poukázala pani Gomez. Eh, voľne sa budem odvíjať od štúdie pre úsporné opatrenia, ktorá bola zverejnená v máji z úrovne tohto centra. Asi rok dozadu ma holandské ministerstvo požiadalo, aby som sa pozrel na minulé príklady poolingu a sharingu, prečo došlo k úspechu niektorých projektov a neúspechu iných. Logikou za, logika za touto žiadosťou je jednoznačná, jasná. Dáva to zmysel, bezprostredný ekonomický, takýto pooling a sharing a napriek viacerým projektom, ktoré boli vyskúšané a o ktorých sa hovorilo, veľmi málo e, dospelo k úspešnému koncu. Spoločné obstarávanie, nadnárodné nákupy vojenských zariadení sa stali pomerne E, bežnými, ale štruktúrálne pooling, štruktúrálne pooling a sharing, to znamená vytvorenie spoločných jednotiek, útvarov, e, fúzie, infraštruktúr, to je veľmi ojedinelý ľav. 1,6 milióna uniformovaných osôb, ale niekoľko tisícok funguje v rámci permanentne integrovaných útvarov. Viac ako 95% všetkých vybavení patrí jednotlivým krajinám a nespadá pod EU, respektíve NATO a nadnárodné kolegia, respektíve školiace strediska sú tak zriedkavé ako sibirskí tigri. Členovia podvýboru sú politici, vedia, aké sú tie ťažkosti a nároč, náročné situácie, ktoré vyplývajú z takéhoto spoolingu a sharingu. Krajiny sa obávajú, že, budú, že uviaznú v nejakom, nejakej pasce, obávajú sa, že sa vystavia tlaku iných vlád, že budú musieť vstúpiť do vojny a nebudú chcieť odporovať, e, nebudú môcť odporovať pri niektorých rozhodnutiach o využitia tohto púlu. Takisto sa boja opačného Eh, efektu, že budú opustené, že v prípade, že vstúpia do partnerstva s niekým iným, tak partner im zamedzí eh, využívať nejakú kritickú, dôležitú jednotku v čase, kedy budú najviac potrebovať. A tradične, ako je to vždy, eh, obávajú sa, že krajiny budú musieť znášať ten účet za, za svojho partnera, tak povedať. Čiže úspešná integrácia bude náročnou, ale mnoho krajín sa, mnohým krajinám sa dobre darilo. Spomínal vedečník predo mnou Belgicko, Holandsko, takisto máme dobré príklady oboživelných eh, útvarov, ktoré fungujú. Prečo niektoré krajiny úspejú, prečo niektoré nie? Počas posledného roka som sa rozprával s viacerými bývalými ministrami eh, obrany, rôznymi eh, politickými poradcami a viacerých krajinách európskych a hovorili sme o ich skúsenostiach z minulosti. Na základe týchto konverzácií som identifikoval viacero kľúčových poznatkov, z poolingu a sharingu, čo spôsobuje úspech takýchto projektov. E, v záujme krátkosti času nebudem prezentovať všetky veci, ktoré sú v štúdii, ale budem sa sústrediť na tých 5 najdôležitejších. Skôr ako tak spravím isté varovanie, 5 tých uh, tých vecí, ktoré ja ponúknem, to nie sú prikázania, nie sú na nejakej kamenej tabulke a v podstate ide zväčša o príklady krajín, ktorým sa darilo a ktoré splnili týchto 5 takýchto, týchto 5 týchto mojich postrehov. Prvým kľúčovým, kľúčovou zložkou ingredientov poolingu a sharingu je nájsť krajinu protiajšok, ktorý má rovnakú kultúru, rovnaké nasadzovanie jednotiek a ktorý rovnako figuruje v rámci toho priestoru lokálneho alebo regionálneho. Francúzi a Nemci nedokázali dobre použiť svoju brigádu armádnu v rámci Afganistanu, pretože sa nezhodli, kedy čo, ako, ako fungovať, a aké sú výhrady tým pádom e, e, nemecké ministerstvo sa veľmi zdráha používať alebo robiť veci spoločné do budúcnosti na základe takejto skutočnosti. Nemecko mohlo e, pristúpiť k inému zisteniu, že je v poriadku takýto postup, ale treba to robiť s rovnako naladeným partnerom. Myslím si, že franko-belgické partnerstvo má väčšiu šancu na úspech, pretože oni majú rovnaký pohľad na veci, ktoré sa týkajú vojenských zásahov. Nemecko sa môže snažiť o integrovanie Eh, útvarov, ktoré eh, nemajú byť nasadzované, napríklad ktoré sa týkajú infraštruktúry školskej a zdravotnej a zrejme to bude smer, ktorým sa uberie Nemecko. Eh, druhé také pozorovanie, taký postreh, aby prebehol úspešný pooling a sharing, je nevyhnutné sústrediť sa na partnerov, ktorým dôverujete a takýmto spôsobom je tam menší strach z opustenia. Toto je mimoriadne relevantné, keď sa chystáte robiť pooling aktív, ktoré sú priame používané na sebaobranu, na obranu vlastného územia v takýchto situáciách sa chcete e, dvojako ubezpečiť, že váš zvolený partner e, vám nezabráni v nasadení tých e, spoločných jednotiek, ktoré potrebujete na sebaobranu, na obranu vlastného územia. Severské krajiny z dôvodu dôvery majú pocit, že môžu spolupracovať v veľmi citlivých veciach. Bezpečnosť severu. Na to mi povedal jeden severský predstaviteľ. My sme najskôr teda pred Severania a potom sme až Európania alebo Západniari a takýto pocit solidarity, súdržnosti e, im umožňuje zdieľať tieto zdroje v rámci sharingu. Pooling a sharing najlepšie fungujú, keď zúčastnené krajiny e, majú rovnako stanovené podmienky pre tie spoločnosti, ktoré fungujú v rámci zbrojárskeho priemyslu, lebo keď integrujete, tak e, so štíhlením infraštruktúry ušetrujete Takýmto spôsobom ten pooling eh, ušetrí peniaze, ale to znamená, že niektoré spoločnosti, ktoré tam fungujú na priestore, tak nedostanú ten, tú zakázku, ten, ten kontrakt, eh, ktorú by ináč dostali. A v rámci poolingu a sharingu je nevyhnutné rozložiť takéto straty medzi tie zúčastnené krajiny. A čo keď tomu nepríde, keď eh, oslovíte predstaviteľov britského priemyslu, mnohí sú nespokojní, pokiaľ ide o tú dohodu v rámci poolingu a sharingu s Francúzskom nedávno. Hovoria, že priemysel v rámci Británie stratí, pretože Francúzsko je protekčne naladené, pokiaľ ide o vlastné podniky. Hovoril som e, s predstaviteľmi britskej vlády a tí hovorili o tom, že možno e, stiahnu podporu tejto zmluvy v prípade, že by to bolo na úkor e, britských spoločností. Tým pádom by možno aj nedošlo k naplneniu takéhoto, takéhoto projektu. Ďalej je veľmi dôležité po štvrté jasnosť tých zámerov Pán Campbell hovoril o, Kelmont hovoril o dôležitých dôvodoch, ktoré vedú krajiny k tomu, aby sa rozhodli pre pooling a sharing. Niektorí majú v úmysle jednotnú armádu, niektorí chcú šetriť. Ďalší to robia kvôli tomu, napríklad Poliaci a Ukrajinci, aby sa dostali bližšie k EU, povedzme, ako Polsko je bližšie, takže Ukrajina z tohto chce profitovať. Sú tu ďalšie príklady, kde sa snažia krajiny preklenúť nejaké ne... spory Čiže sú viaceré e, dôvody, ktoré e, vedú k rôznym záverom. V prípade, že e, tým motivom je vytvorenie jednotnej armády, tak väčšinou sa budete sústrediť na vysokoprofilový aktívum, ako je spoločná brigáda, spoločný útvar. Ak chcete ušetriť peniaze, tak potom budete znižovať náklady na údržbu alebo budete zmenšovať počet školiacich stredísk je nevyhnutné jasne ujasniť si presne tie dôvody, prečo vlády vstupujú do takýchto projektov, prečo chcú to robiť, pretože tým pádom sa vyhnú ťažkostiam, keď eh, príde k výberu tej spôsobilosti, ktorú chcú integrovať. A moja posledná piata poznámka je, že nízka eh, miera korupcie naozaj zlepšuje predpoklad na poolingu a sharingu. Ako pravíte, pani Gomezová, to je pravda. Skutočne dochádza často k snahám eh, zoštihlenia procesov obstarávania, ale tí, ktorí sú niekedy na národnej úrovni zodpovední za obstarávanie, tak tí sú e, donútení či už úplne sa vzdať e, takéto právomoci pre obstarávanie, alebo aspoň ju zdieľať. A v prípade, že majú e, tendencie byť korumpo- korumpovateľní, tak potom to budú brať ako ohrozenie ich obchodného modelu, takže je dobré, je to istá páka aj smerom na nich. Pán predseda, toto sú niektoré tie poznatky, ktoré mám, pokiaľ ide o pooling a sharing z minulosti. Určite by som vedel ešte vyhodiť viacej z nich, ale nebudem vás nudiť s tými ďalšími, ktoré mám e, v rámci mojho, mojej prednášky. Niekoľko všeobecných záverov, pokiaľ ide o e, po, také e, ponaučenia do budúcnosti z, toho, z tej minulosti, skôr ako prejdem na nejaké konkrétne odporúčania politik our... Ten najdôležitý záver, pokiaľ je o politiku budúcnosti, mnoho faktorov treba zosúľadiť, aby sme e, boli úspešní pri e, pooling a sharing. Mm, budeme asi e, musieť splniť podmienky, ktoré sa premietnú len v niektorých častiach Európy. Podobná strategická kultúra, podobný prístup k priemyslu, podobná závažnosť eh, eh, pripisovaná eh, obrane, podobné prístupy k solidarite a nie je mnoho krajín, ktoré to majú rovnaké, teda to budú väčšinou blízke susedské krajiny. Potom sústredenia sa na spoločné jadro obrany. Bolo by najlepšie, keď je Európska únia vytvorila ostrovy spolupráce, viaceré ostrovy spolupráce E, súhlasím s mojim predrečníkom, jeho centrum bolo veľmi, veľmi e, prospešné pre našu štúdiu a ja budem rád s ním diskutovať ďalej. Tiež by som vám navrhol, že už sa to deje, teda regionálne ostrovy spolupráce už sa e, objavujú. Francúzsko, Británia, to je taký ostrov, krajiny Beneluxu, podobne nordické krajiny Češia, Slováci spolupracujú už je ja pracujem ako e, poradca pre ministra obrany a tiež e, e, juhoeurópske krajiny by tiež mohli byť takýmto ostrovom. A samozrejme treba zosúľadiť mnoho faktorov, aby bol možný pooling, lebo pooling sa najlepšie robí na regionálnom základe. Druhé odporúčanie. ak, aké schopnosti e, sú tieto ostrovy ochotné e, zhromaždiť a teda púlovať? E, e, ide o integráciu e, síl, ktoré nemožno vyslať. Toto sme sa poučili napríklad z príkladu Nemecka a Francúzska, kde ide dosť nekompatibilné strategické kultúry a nie bolo možné to zladiť. Ďalej, možno združovať rôzne druhy zručností teda ide o e, zázemie, ktoré sa nevysiela a to je možné ľahšie združovať. E, ďalej, pre budúcnosť. E, prekážky budú rozdielne podľa e, regiónov. E, tieto ostrovy spolupráce budú e, odlišné a e, ak má byť takáto stratégia úspešná, tak musí tieto prekážky zobrať do úvahy. Napríklad? Nemci mali zlú eh, skúsenosť, pokiaľ išlo o združovanie eh, síl na vyslanie. Mm, Británia a Francúzsko sa musia sústrediť na dohody, nesmú eh, povolovať, pokiaľ ide o cezhraničný obchod v obrane. Ja si myslím, že to bude jednoduchšie, aby sa integrovali síly takto v budúcnosti. Česká republika, Slovensko už hovoria o pooling sharingu Mali by preskúmať, aké e, oblasti sú sľubné a budú najmenej bolestivé v oblasti politiky. A mm, e, e, severské krajiny by sa mali pustiť hlbšie do štruktúrálneho poolingu a mali by vytvoriť spoločné jednotky Štvrté pozorovanie vlády by sa nemali pokúšať vytvoriť identické skupiny. Tie skupiny budú musieť byť odlišné, pretože jednotlivé krajiny majú rozličné rozpočty a rozličné potreby. Británia a Francúzsko môže mať e, dosť veľkú sebestačnosť a stále budú aj so súčasným e, rozpočtom e, vysielať sily. Menšie alebo stredné krajiny budú e, mať silnejšie zväzky solidarity a preto budú sa môcť integrovať hlbšie, budú mať menej možnosti voľby. E, e, tieto krajiny budú stať pre situáciou, ak sa nedokážu združiť, tak vlastne mnoho stratia. A posledná záverečná poznámka, prv, ako budeme hovoriť o špecifických odporúčaniach pre EÚ potrebné je e, zahrnúť priemysel. Ak sa priemysel vyučí diskusí, tak nebudú môcť hovoriť do e, poolingu a sharingu. A je možné, že potom budú vlastne lobovať proti e, takéto spolupráci, lebo sa budú báť, že stratia e, možnosť obchodu. E, je potrebné teda podporovať spoločnosti, ktoré majú o to záujem a oni e, pomôžu e, vytvoriť zdravší priemyselný základ. E, Teraz niekoľko špecifických e, odporúčaní pre európske politiky. Všimli ste si, že som zdôrazňoval členské štáty viac ako Európsku úniu. To je preto, lebo európska úloha, e, úloha Európskej únie bude obmedzená. Vlády e, budú musieť hovoriť o suverenite v oblasti obrany, ale tým nechcem povedať, že nie je mnoho užitočných vecí na úrovni EÚ E, treba zmeniť myslenie, treba e, vytvoriť e, stimuly a treba zvyšiť schopnosť. Zmena myslenia. Každý hovorí, že sme za pooling a sharing, ale problém je v praxi. Európska únia môže pomôcť EDA vytvorať niekoľko zaujímavých iniciatív a môžu zhromažďovať údaje a môžu byť úspešní tam, kde iní zlyhali. Myslím si, že e, je tu mnoho poučných príkladov a tie treba integrovať do stratégie a tie treba rozšíriť po celej EÚ. E, Európska únia má úžičný, úžitočný nástroj a to je obran, obranný college. Ďalej, e, ďalšia oblasť je vytváranie stimulov. To je najväčšia pridaná hodnota Ehm, dobrým príkladom je vytvorenie bojových skupín. Ehm, zhromaždili sa na 40 potom každá išla svojim smerom. Myslím, že po, polská vláda pri, prišla s dobrým návrhom, že je tu potrebná rotácia. Ehm, Polsko eh, vždycky bude mať blízko k baltským krajinám a tak to robila aj v minulosti. A ďalšie odporúčanie Európska únia môže pomôcť eh, odstrániť prekažky. Ja si myslím, že eh, smernica o obstarávaní v obrane eh, zníži prekážky, pokiaľ ide o zahraničný obchod. A je možné harmonizovať prístup k obranému priemyslu v Európskej únii. To samozrejme bude predmetom diskusie. Ak sa nemýlim, toto bude mať dobrý dopad na pooling a sharing, lebo e, to viacej zosúladí obrany priemysel v jednotlivých členských krajinách. E, pán predseda členovia podvýboru, niekoľko myšlenok na záver. Ja mne je jasné, že e, tieto e, ostrovy záujmu môžu vyznieť ako niečo, čo je proti e, Spojenej Európe, ale nie je to tak. Ja tým beriem na vedomie tri reality. Jednotlivé členské štáty chcú štruktúrovať svoje obrany tak, ako považujú za potrebné preto sa ich e, e, spôsob uspravenia obranných síl bude e, líšiť podľa regionov. Budú mať svoje špecifické situácie. A zohľadom na túto skutočnosť regionálny prístup je najlepší prístup, pokiaľ ide o pooling a sharing tým samozrejme sa umožní členským krajinám, aby e, vojensky e, rástli a budú mať e, väčšiu a nie menšiu vojenskú schopnosť v budúcnosti. Ďakujem, pán Moore. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše pozvanie. Volám sa Graham Murray a som z Európskej obranej agentúry. A na rozdiel od ostatných prečníkov nie som akademikom, som z e, agentúry EÚ a preto si myslím, že moja prezentácia bude skôr prozaická. My sme praktici v agentúre a budem hovoriť o tom, čo robíme s ohľadom na pooling a sharing. Tento podvýbor iste vie e, o činnosti EDA a ja som Eh, výkonný eh, eh, pracovník tejto agentúry. Pooling a sharing, ako každý vie, je, má veľmi významné miesto v agende a politike EÚ. A ako general Kuhlman povedal, nie je to nové, nová vec, venujeme sa tomu už nejaký čas a EDA sa nemôže chváliť tým, že to takto robí už niekoľko rokov. A agentúra e, robí pooling a sharingu v viacerých príkladoch a ja to vysvetlím na pozadí e, tejto našej pomerne malej e, agentúry. Ako predrečníci povedali, v minulosti pooling a sharing a iniciatívy s tým spojené vznikli z nevyhnutnosti a mali povahu ad hoc iniciatív. Ale to, čo potrebujeme teraz urobiť, a to povedali aj prečníci, pozrieť sa na to, či by sme mohli mať štrukturovanejší prístup. Ja E, ja samozrejme nemám nejaké postranné záujmy v tejto oblasti, ale myslím si, že tie názory perečníkov, dvoch perečníkov sa vzájomne nevylučujú. Obrana je otázka suverenity našich členských štátov a oni sa musia rozhodnúť, či združia e, a budú zdieľať svoje sily a s kým. My v agentúre si uvedomujeme, že neexistuje jediný model pooling sharing a e, nejaký model, ktorý bude vhodný pre všetkých a my môžeme pomôcť e, e, a chcem povedať, ako by sme to mohli robiť. E, poprvé, my sme jedinou agentúrou, ktorá sa uvádza v európskych zmluvách a náš riadiaci orgán sú vlastne ministri obrany. Toto je dvojitá špecifickosť, čo z EDA tvorí špecifickú jedinečnú inštitúciu a dáva nám tiež dosť vysoký politický status. Agentúra samozrejme pracuje na všetkých oblastiach obrany schopnosti, teda výskum, pre, pokiaľ ide o rozvoj obrany schopností, výzbroj a tiež spoluprácu. A ja sa dotknem aj oblasti priemyslu e, o chvíľočku. A, a agentúra je flexibilná. Naša flexibilita sa prejavuje na spôsobe, ako riadíme naše projekty. Je to opt-out e, prístup, kde e, vlastne všetky členské štáty sú iba ak sa nezhodnú vystúpiť, alebo je tu druhý model, kde stačia dva členské štáty, ktoré spustia nejaký projekt a tie ostatné sa môžu pripojiť, ak sa rozhodnú. To naznačuje, že že máme prístup a la carte, podľa výberu. E, členské štáty môžu hovoriť o svojich e, strategických prioritách, o svojich špecifických záujmoch, špecifických projektoch a podľa toho sa rozhodnú, do akej miery sa chcú podielať e, na e, našej hlavnej práci. A tento prístup ukazuje, aký my máme prístup k poolingu a sharingu. Teda toto je vlastne, vlastne ako pracujeme. My sme akýsi akýsi hub, eh, s, eh, miesto, kde sa eh, stretávajú iniciatívy. Je tu niekoľko projektov, ktoré skutočne posilňujú e, schopnosti, napríklad v Afganistane výcvik v, v oblasti helikoptér alebo využívanie ďalších prístrojov. Toto sú konkrétne príklady toho, ako vykonávame pooling a sharing v našich projektoch. Alebo ide aj o e, trans, dopravnú letku, európsku dopravnú letku. Predrečníci hovorili o priemysle. E, ja chcem zdôrazniť e, zainteresovanie priemyslu my si to v agentúre uvedomujeme ako čosi absolútne dôležité. Nemáme zatiaľ odpovede, ale vieme, že musíme zainteresovať priemysel. Pred niekoľkými mesiacmi sme zorganizovali workshop e, s, spolu s, s predstaviteľmi priemyslu e, a išlo o priemysel a pooling a sharing. A z toho vyšlo niekoľko e, pozitívnych dopadov. Niektoré členské štáty sa rozhodli, že chcú združiť a zdieľať niektoré podporné služby. To priemyslu poskytne možnosť vykonávať tieto služby, napríklad e, stravovanie. Zdá sa to ako čosi banálne, ale to nie je vždy o špičkových Eh, špičkových obranných eh, schopnostiach. Tu ide o tom, eh, kde chceme šetriť. A, a ako čo najlepšie využiť zdroje, ktoré mám k dispozícii, keď ich vysielame do jednotlivých oblastí. A Ďalšie vec, chcem povedať, že pooling a sharing neznamená len zvýšenú spoluprácu. Áno, možno, že to je čosi moderné, o čom sa teraz hovorí, ale jedna vec, ktorú si uvedomujeme, je, že čím viac e, robíme pooling a sharing, tým viac sa zvyšuje naša interoperabilita. A to je veľmi významné, keď máme rôzne druhy zariadení, ktoré používajú naše armády a tie nie sú interoperabilné. A e, tam je veľmi e, veľká dlhá e, zasúvacia sieť. A to nám umožňuje teda šetriť viacej finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o ďalšie kroky agentúry, naši Ministri sa stretli 3. mája eh, a oni nás požiadali, sme konali eh, v tejto oblasti. A to je práve tá oblasť, o ktorej hovoril eh, doktor Valášek. Ide o vyhľadanie overených postupov, naučiť sa, naučiť sa poučiť sa z chýb a aby sme na základe toho mohli poskytnúť našim členským štátom návrhy a príklady, čo dobre funguje a čo nefunguje dobre, alebo čo je úplne katastrofálne a čom sa treba vyhnúť. A na záver poviem niekoľko krátkých poznámok. Ako som pred chvíľočkou povedal, agentúra sa nazdáva, že môže odstrániť niektoré prekážky poolingu a sharingu. E, a môžeme hovoriť o overených postupoch, o dobrých skúsenostiach, môžeme hovoriť o transverzálnych otázkach, ako je interdependencia alebo e, bezpečnosť v zásobovaní. Ale čo je jasné, je to, že ak to bude fungovať, a to o tom hovoril generál Colmont, e, to zabezpečí politickú podporu pre náš postoj. My budeme na týchto témach pracovať ďalej. A chcem ukončiť jednou vecou. Agentúra patrí členským štátom. Náš rozpočet je krytý 100% členskými štátmi. Nie sme nadnárodným telesom. Máme podielníkov a preto budeme pracovať na týchto témach, ale ide, ide o to, že rozhodnutie o tom, e, e, v akých oblastiach bude prebiehať pooling a sharing, bude suverenným rozhodnutím našich členských štátov. Ďakujem. Neviem, či sú nejaké ďalšie otázky. Nech sa páči. Ja, zunächst, uh, vielen Dank an die ehm, Ďakujem pekne trom prednášajúcim. Ja som si pár vecí zapísal. My sme toto vypočutie plánovali ako začiatok, pretože budem pripravať v podvýbore správu a to bolo veľa dôvodov na rozmyslenie a predstavili ste nám jednotlivé motívy a hranice a predstavili ste nám aj najlepšie možnosti to, čo najlepšie bude fungovať. Teraz všetci prednášajúci viac predstavili perspektívy z hľadiska jednotlivých členských štátov a nové členské štáty sú ambicioznejšie ako staré. Mohli by ste povedať, že či možno nové členské štáty sú ambicioznejšie a mohli by sme z vášho hľadiska podľa vás od e, polského predsedníctva očakávať nejaké iniciatívy? Možno polská strana mm, prispie k tomu, aby sme videli aj viac ambícií na strane rady. Vy ste väčšinou spomínali Pulino Sharing e, v jednom súvise. No v praxi to však vyzerá ináč. Ako to hodnotíte? Ehm, môžeme jedno či druhé, napríklad pri zhromažďovaní, keď každý niečo prispieje, môžeme pri zdieľaní mm, zaznamenať taký prístup, že jeden má všetko a druhý sa len zúčastní alebo z toho má prospecha. Čo by v tejto oblasti mohlo byť sľubné pre úspech? A to je osobitná otázka na EDA. My sme tu parlament e, v Európskej inštitúcii, ktorý je aj istou koordinačnou inštitúciou, ktorý predkladá isté návrhy a ktoré tieto e, veci aj ovplyvňuje a nenechá sa len ovplyvňovať a sú to teda regionálne riešenia, ktoré sú na jednej strane praktické, ale nie sme s nimi úplne mm, spokojní, pretože oni sa e, obmedzujú len na mm, niekdajší región. To je z jedného hľadiska tak, ale keď sa na to pozrieme z úrovni EÚ, keď chceme mať prehľad, tak by som si želal, aby EDA politickom zastúpení pani Štenovej, aby prišli konkrétne návrhy o tom, ako postupovať, aby sme to nechali na náhodu o tom, ako sa tam nájdú jednotlivé členské štáty. Vy, pán Mior, vidíte túto úlohu EDA za predpokladu, že aj e, u pani Eštanovej by bola politická vôľa k dispozícii? Mr. Gomez. Of course, I do subscribe to the, the question that uh... Ja súhlasím s otázkou, ktorú pán Galler práve položil. A rád by, rád by som povedala, že e, sa domnievam, že riešenie korupcie v obranom obstarávaní je kľúčové nielen z dôvodov, ktoré zdôraznil pán Valasek e, tom, ako um, to bráni um, snahe pri poolingu a sharingu, ale v tom, kde sa teraz nachádzame pri tejto veľkej kríze, pri tomto veľkom deficite, kde máme za úlohu čeliť uh, skotku v obrane a bezpečnosti a my ako politici nemôžeme žiadať od občanov, aby financovali obranu a bezpečnosť, ak sa nedomnievajú, že to je hodné nielen pre našu bezpečnosť, ale ak sa domnievajú, že to úplne skorupované. Ľutujem, ale v štáte ako je moja bola v Portugalsku, všetky eh, obrané eh, úsilia za posledných 10 rokov boli úplne skorumpované a nie je to problém len e, Portugalska, ale celej EÚ e a jednoducho dodavatelia sú skorumpovaní a to aj vo Francúzsku, Nemecku či USA. Je to zaistný problém a toto je otázka, že či máme žiadať od občanov, aby podporovali a žiadali o peniaze občanov pre financovanie bezpečnosti a obrany. Rada by som sa vás opýtala, že zo všetkých týchto oblastí, ktoré boli identifikované ako priority pre pooling a sharing v Európskej obrany agentúre, kde nastal istý pohyb a kde nenastal žiadny pohyb a ktoré z nich majú byť prioritou v tejto fáze. A tiež by som sa rada opýtala, že samozrejme, že viem, že v tomto kontexte chápem, že tu sú obavy, prečo to zúrazňujete, nič sa nerobí proti národnej zvrchovanosti. No, bolo by logické, že veď slovenské štáty ktoré prehodnocujú svoje jadrové programy a tieto nesplňajú žiadne potreby okrem ich e, ega národnej zvrchovanosti. Povedali by ste, že najnovšia dohoda Francúzska a Británie do istej miery obsahuje uznanie toho, že všetky peniaze čerpané na jadrové programy nestoja za to. A napokon pán aké je riziko keď hovoríme o tom, že peniaze sa neinvestujú do obrany a bezpečnosti kvôli finančnej kríze, mm, aké sú možnosti, že Číňania budú skupovať eh, na priestory v Európe a nadobúdať technológie, ktoré vyvinuli niektoré európske spoločnosti v oblasti obrany. Uh, you, the... Ďakujem, pán predseda. Som vďačný panu rečníkov za tieto odborné vyjadrenia. My sme strávili dnešné povede bez, aby sme spomenuli ďalšiu veľkú organizáciu, ktorá má sídlo v Bruseli a tá je dobrá pri um, Polinga sharingu a to je na to a mám záujem o názory si, že ak peniaze sú mm, také malé, ak ich je tak málo a hovoríme o úsporách nákladov, nemali by sme v skutočnosti e, sa vyhnúť duplicite s e, činnosťami NATO? Rád by som vedel, či sa domnievate, či cítite istú iniciatívu na strane EU a jej duplicitu s e, krokmi NATO a či to treba riešiť. Thank you very much. Uh, Ďakujem, pán predseda. A ja odpoviem v obratenom poradí. Hovorili sme o pooling a sharing, teda o zhromažďovaní a zdieľaní a v mojom prejave sme, som sa odvolal na toho, že eh, ako ste povedali, no to máme dobré zhromažďovanie a zdieľanie a to je veľmi dobré, pretože vieme všetci, že na to nie je nadnárodná totožnosť a EU je to trošku zmiešané a keď sa niečo stane v NATO, tak to preto, že štáty mm, to chcú robiť. Teda štáty majú dobrý prvok pri e, pooling sharing a dobré úsilie v štandardizácii a to je dobre. A tiež je dobré, že sú dobré kontakty medzi týmito dvoma organizáciami, napríklad tí vojenskí zastupcovia v NATO sú tiež vojenskí zastupcovia vo vojenskom výbore EU a bolo rozhodnuté, že normy, ktoré sa používajú v NATO, sa tiež používajú v EU a to je veľmi dobrá. Dobrý príklad neduplicity. Stále Velenie je tiež dobrá vec a je to logika v každej organizácii, ktorá chce zriadiť vojenské operácie, že prvý prvok, ktorý musí mať, je stále vojenské veliteľstvo. Tak to je aj v OSN, a tak je to aj v NATO. A v NATO prijali e, mudré riešenie mať len jedno operačné velenie a v Európe máme 5 alebo 6 a žiadne z nich nie je funkčné a preto je dobré, aby sme si zriadili jedno stále operačné vedenie v EÚ a aby sme nadalej mali dobrý dialog medzi vojenským personálom NATO a EÚ. Chcem teda povedať, že zabudnite na to, že musíte si vybrať, že si musíte vybrať medzi NATO a EÚ. Je to o schopnostiach a keď sa to zamerávame na schodky, ktoré majú všetky štáty v oblasti schopnosti, tak nám veľa chýba. A tieto zasahujú nad kapacitu každého z našich národov. Takže riešenie je byť spolu, alebo všetci budeme sami. To je jedna vec. Keď budeme mať tieto vojenské schopnosti, na čo ich budeme používať. Máme Európsku stratégiu bezpečnosti. To hovoríme veľmi jasne. Je to kríza, ktorá identifikuje organizácie, ktoré sú najvhodnejšie pre riešenie krízy. Takže aké e, sú schopnosti a môžu sa používať v kontexte OSN, ako sa to teraz robí, aj v kontexte NATO, ako sa to robí a môžu sa používať v kontexte autonómnych operácií EÚ. A také boli tiež. Takže o to tam ide. Takže tam nie je konkurencia vôbec, nie je tu ani žiadna duplicita. No, musíme spolu vážne konať. A jedna vec sa nám už podarila veľmi vážne a tu sa dostanem k otázke o EDA. Počas konventu aj v tejto budove sme si boli vedomí našich nedostatkov a toho, že potrebujeme niečo ako Európsku obranú agentúru a že táto nemala len riešiť technické veci, pretože dnes po obede sme mali veľmi eh, dobré vysvetlenie o činnostiach Európskej obrannej agentúry. No žiaľ, musím povedať, že sme eh, mali eh, vynikajúce príklady o tom, čo robiť na technickej úrovni a na malej technickej úrovni teraz to nedosahuje tie vysoké očakávania, ktoré sme mali na Európsku obranú agentúru a netreba z toho viniť EDA. Kto je v predstavenstve? Predsednička, vysoká predstaviteľka a zvyšok sú ministri obrany, takže je to naša úloha a možno to budeme musieť prehodnotiť, pretože doteraz uh, tam išlo o jednohlasnosť, pretože keď jeden štát povie nie, tak potom je to nie a nemôžeme dosiahnuť žiadny pokrok. Možno niektoré štáty to chcú robiť rýchlejšie a dostať sa ďalej a musíme mať na to schopnosť. Takže opäť to závisí od nás v Európe. Naplňme naše očakávania, ambície a využívajme nástroje, ktoré sme doteraz použili na účely, ktoré chceme. Ďalej k otázkam pooling sharing, ja by som k tomu doplnil ešte špecializáciu. To je ako trojka. Pooling je dobrý a vytvára istý prospech a keď dobre chápeme pooling, tak asi sa budeme aj deliť o isté prvky. A keď potom budeme tak blízko jeden k druhému, keď naozaj budeme mať rovnakú kultúru a rovnaký prístup, tak to nemá žiadny dopad na vašu zvrchovanosť, keď poviete, že sa o to delíte, pretože ja som v klube podobne zmyšľajúcich a potom môžete sa sústrediť na špecializáciu bez e, újmy akorát ide o to, že ne, zasadzujeme sa o špecializáciu na národnom základe, pretože každý, každý štát potom bude mať v skutočnosti veto a to môže spôsobiť problémy. Takže myslím si, že naozaj pooling, sharing a špecializácia je istá trojka rôzne prvky, rôzne podmienky pre úspech a aj rôzne predpoklady na spájanie štátov. Je to vzájomne prepojené a Nakoniec ide o pooling a sharing a špecializáciu, ktorú chcem dosiahnuť, ale začníme pomaly. Ako som povedal, zdá sa to byť sľubné regionálne pooling a sharing ostrovy spolupráce. Dobre, ak to je krok, ktorý musíme robiť teraz a ak nás to privedie vpred a výrazne, tak je to v poriadku. No, pamätajte na to, že to nie je dosť a že musíme ísť ďalej a že musíme sa vysporiadať so strategickými nedostatkami a to už je trošku dlhodobejšia vízia, no myslím, že na to už nemáme čas. Keď sme boli pred Jugosláviou, tak stále sme hovorili rovnako, že v dlhodobom výhľade musíme však teraz e, sa vyhnúť tým strategickým nedostatkom. Medzi tým čas nám vypršal, to, že dlhodobý výhľadu, že aj teraz krátkodobý. Next, please. Well, thank you. Let me... Ďakujem pekne. Nadviažem eh, na slova pána Kölmonta, pokiaľ ide o capability-based pooling sharing eh, versus eh, regional-based pooling sharing, a teda na regionálnom základe. To je vec, okolo ktorej sme chodili celý čas, sme to obchádzali a plne s vami súhlasím. V princípe chceme pooling a sharing, ktorý bude vychádzať z tých spôsobilostí. Líbia okrem iného vlastne ukazuje, že potrebujeme konkrétne schopnosti, teda spôsobilosti, ich treba identifikovať a potom krajiny sa musia zoskupiť okolo takýchto spôsobilostí a musia ich získavať spoločne na spoločnom základe a treba eh, uznať fakt, že je to eh, lacnejšie, ako robiť to individuálne, teda robiť to formou poolingu, sharingu. Takýto prístup, ale predpokladá, že tam budú nové peniaze, nové financie, ktoré budeme ochotní investovať do takýchto spôsobilostí. A to nie je realita súčasná. Realita, ktorú aj ja poznám, je, že ministri obrany EÚ, e, niektorí z nich e, znižujú medziročne o 50%. Napríklad Lotyšsko, hovoríme o dvojciferných kráteniach, asi štvrtine ministerstiev EÚ. Tie nie sú peniaze, preto regionálny prístup, možno najlepší spôsob, ako to vnímate sekvenčne, e, najprv jeden, potom ďalší, prečo chcem regionálny prístup? To je jednoduché. Pozrime sa na tú infraštruktúru, na tie spôsobosti, ktoré máme teraz a uvažujeme nad rozumnejším spôsobom, ako to robiť. Keď vidím, že e, dve, tri krajiny majú e, rovnaké simulátory, pre vás rovnaké simulátory pre tie isté e, lietadla, tak prečo by, mali mať prečo by ich nemohli dať dohromady tie tri krajiny? Na čo prečo nemať len jeden? Čiže na regionálnej báze by sme mohli takýmto spôsobom znižovať potrebu niektorých infraštruktúr a usporiť peniaze. A keď takto usporíme peniaze, tak sa môžeme sústrediť na zakúpenie nových technológií a súhlasím aj s generálom, e, môžeme vstúpiť do iných konfigurácií, pretože rozdielne krajiny budú kupovať iné typy technológií vojenských, čiže Takýto je postup. Vynikajúca otázka ohľadom na to. Ďakujem pekne. Ja som nevylúčil na to, pretože by som si myslel, že nemajú čo dať alebo nemajú čo prispieť. E, mám samostatnú prednášku, ktorá sa týka len to, a ktorú budem zajtra prezentovať. Myslím si ale, že sú veci, ktoré môže robiť každá inštitúcia, ktoré sa doplňajú a ktoré podporujú práve tú silnú stránku konkrétnej inštitúcie. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu NATO, e, NATO je výrazne má výrazne prepracovaný systém plánovania obrany a majú tam inšpekcie a dotazníky a je to najlepší spôsob, ako zistiť, aké sú tie ponaučenia a takisto je to možnosť, ako identifikovať niektoré regionálne príležitosti. Na to sa v rámci svojho plánovania obrany orientovalo smerom na, regionálne, na regionálny rozmer, teda nehovorí už krajinám, čo majú nakupovať, ale apeluje na regióny, aby oni robili tieto nákupy. To je najlepší spôsob, ako zabezpečiť takýto presah nad rámec členských štátov, aby sme uvažovali v intenciách regiónu, aby sme ich nabadali k poolingu a sharingu. Čiže rozdielne inštitúcie prispievajú rozdielným spôsobom a ja chcem, aby EU a NATO zabezpečili, že pooling a sharing budú významnejšie zastúpené v rámci tých kolegií, v rámci ich agendy a niekedy pozitívna duplicita je dobrou vecou Otázka ohľadom korupcie, tu jednoducho budem súhlasiť s tým, čo povedala pani Gomez. Myslím si, že tá korupcia e, naozaj dáva na smiech tých 2%, 2% z HDP. E, aký to má zmysel, keď je toľko peniazí spreneverených a keď je tam taká miera korupcie, keď e, dáme takýto cieľ. Čiže nejde o to, aký cieľ stanovíme, ale akým spôsobom vynaložíme tú sumu, čiže aká je tá kvalita toho tej investície a to sme dostatočne nezdôrazňovali. Sú veci, ktoré môže EÚ spraviť v tejto veci, to ponechám na vás, na vaše uváženie, ale aj na to môže v tejto veci niektoré veci robiť. Tu sa vraciam predchádzajúcej veci. Ja som vyzval, aby na to e, neuvoľnilo peniaze z tých investičných e, fondov pre krajiny, ktoré nemajú zdravé a dobré kvalitné systémy obstarávania. To by bol spôsob, ako riešiť korupciu, lebo to je oveľa výraznejší problém, ako sme sa v minulosti domnievali, teda tá korupcia pre posledný prípad, pre posledná otázka, o ktorú sa pokúšam zodpovedať a ja sa ospravedlňujem, ak nie všetky otázky som zohľadnil. E, či nové členské štáty sú nejakým spôsobom ambicioznejšie, pokiaľ ide o pooling a sharing. Myslím si, že jednotlivé krajiny, a teda príbehy jednotlivých krajín e, sú veľmi rozmanité. E, je ťažké dať nejaké analogie medzi starými a novými členskými krajinami. Som rád, že rekonštrukcia tých eh, bojových skupín predstavuje prioritu z pohľadu Polska, to je dôležité, eh, to je dôležitý stimul a takáto eventuálna spoločná spolupráca, integrácia. Troška som sklamaný, aby som úplne povedal, pokiaľ ide o moju konverzáciu s kolegami z Polska, že sa nesústredili viacej na identifikovanie bývalých minulých ponaučení, mohli počiarknúť tú dobrú prácu na úrovni EDA lepším spôsobom, mohli eh, odporučiť viacero spôsobov, ako by EDA mohla prispieť, ale myslím si, že vo väčšine prípadov, pokiaľ ide o ten záujem a o spôsob, ako pristupovať k poolingu a najlepšie sa prejavujú krajiny Beneluxu, severské krajiny, nedávne konverti, teda nedávno sa na túto cestu obratili aj Francúzsko, Nemecko, Británia, takisto oni budú musieť e, teda tam mnohé, mnohé, e, mnohé krajiny strednej a východnej Európy, Česko a Slovensko menovite, tiež sa pridali na túto cestu Takisto sú tu ale krajiny, ktoré sa ešte vôbec nad tým nezamýšľali a je tam veľa práce pred nimi. Pani Gomezová im bude môcť povedať, e, je povolenejšou osobou na to, aby informovala, ako to vyzerá v Portugalsku. Takisto Rumunsko ešte nejakým spôsobom sa v tejto veci neangažovalo, takže je tam veľa takých prázdnych miest na mape. Áno, pán Baskal, krátke vyjadrenie. No, chcel by som pogratulovať panelu, k tej profesionálnej diskusiu, diskusii, ktorú vyvolali na našom výbore, podvýbore. Viete, že až doposiaľ, vždy, keď e, sme sa rozhodli skúmať takéto veci, tak sa to nedelo mimo kontextu poolingu a sharingu. Pooling a sharing to je vec, ktorá sa nám dostala do pozornosti hlavne e, vďaka e, príkladu spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. A to je osobitný prípad, by som povedal, bude veľmi ťažké ho generalizovať. ale každopádne dáva to zmysel. Myslím, že viete, že regionálny prístup dáva zmysel. Nevyhnutnosť e, stretu kultúr alebo analogie v kultúrach, to je, to je dôležité, to je správne. A Británia a Francúzsko nejakým spôsobom navonok projekovali tú, tú, tú moc a, a, majú väčší, väčší, väčší, väčší priestor v tejto oblasti ako Nemecko, ktoré je vyslovene kontinentálnou krajinou. Belgicko, Rumunsko v menej sú tiež rovnaké kategórie, keď Belgicko je troška nadradené predstavené Rumunsko, ale medzi nami je celý kontinent a je tam úplne iná tradícia, úplne iné pozadie, čiže tu sa opäť dostávame k situácii v tých jednotlivých oblastiach. Čo sa ale stalo? My sme boli vlastne zahrabaní do tých vlastne vlastných interných problémov a my sme úplne opomenuli a ignorovali nevyhnutnosť e, zachovať kontakt s inými členmi, e, dokonca aj na tej regionálnej úrovni, aby sme mali aspoň približne rovnakú, alebo aby sme mali spoločného menovateľa pri prístupovaní k niektorým situáciám. Viete, že krajiny ako Británia a Francúzsko tým, že e, konfrontovali situáciu v Líbii, že potom jasne prišlo k poolingu a sharingu a že mali potom spoločnú operáciu proti Gaddafiho, Gaddafiho vojskám. Ale v našej oblasti Rumunsko, Bulharsko, Grécko, iné krajiny e, zo západného Balkánu, keď sa vyberiete ďalej, vyššie na sever, Maďarsko povedzme, na čo by sme to mali robiť, aký by to malo zmysel. To je naozaj dôležité. Musíme nastaviť na novo e, ten náš fokus, musíme upriamiť pozornosť lídrov týchto krajín, politických lídrov na nevyhnutnosť naďalej investovať do tohto a venovať e, dostatok záujmu vo všeobecnosti obrane. Údaje, ktoré sú v tej prílohe, a to, to sme všetci dostali, tie údaje končia v roku 2010. Odtedy nedošlo k zlepšeniu situácie, dokonca v mnohých prípadoch sa situácia zhoršila. Nechcem napríklad tvrdiť, že pre krajinu, ktorej vláda podporuje menšiny, ktoré, sa, ktoré žijú na území inej krajiny, aby mali isté, istý prístup a myslím si, že to by nemalo byť vítané keď vláda takéto krajiny prichádza s istým návrhom, ktorý je zameraný na túto menšinu, ak je to správny spôsob, ten pooling a sharing, a myslím si, že to je, tak neostáva nám veľa iných možností, ale je nevyhnutné konkrétnym spôsobom si zvážiť, čo môžeme spraviť na politickej úrovni, tak aby sme nanovo nastavili tú pozornosť, primárne pozornosť e, populácie, pretože potom populácia e, zameria novým spôsobom tú pozornosť lídrov toto je vec, ktorá nám niekedy chýba. A musíme aj toto zvážiť. Keď hovoríme o tých regiónoch, tak e, musíme zohľadniť tie charakteristické, špecifické znaky tých regiónov. Či je to dosiahnutelné, či je to realizovateľné, akým spôsobom. Lebo myslím si, že obe organizácie, tak NATO ako aj EÚ, stratili schopnosť mobilizovať e, svojich členov smerom k príspevku, smerom k ponechaniu istej miery obrany, o zachovaniu istej miery obrany a obrany schopnosti. To je dôležité zmieniť takisto. Ďakujem. Pán opis. Ďakujem. Štyri otázky, ak sa nemyslím, štyri otázky išli na mňa priamo. Ak niečo opomeniem, prepáčte mi, určite mi to pripomeniete. Na začiatok otázka, e, pán Cameron, o NATO. E, máte úplnú pravdu. A mal som to spomenúť. Jednoducho som to prehliadol, mal som to v takovej scenári, takže ospravedlňujem sa, že som to prehliadol. Ale my v rámci EDA úzko spolupracujeme s NATO Presne z toho dôvodu, že musíme zabezpečiť a zaručiť, že e, naše e, aktivity sa budú doplňať viacero členských krajín. V oboch prípadoch, e, teda aj teda v našom prípade, aj v prípade NATO sú rovnaké krajiny. A mnohé tie zložky vojenské sú prístupné či už členským štátom, alebo či NATO, alebo či tým spoločným operáciám Nemusíme napríklad v rámci nejakých operácií leteckých, nemusíme ísť do Norfolku, do Virginie, máme v Monsi, v Belgicku e, velenie a tam s nimi sme v kontakte spoločnom. A tu chcem zdôrazniť, že tu nie je len o vyhnutie sa nejakým duplicitám, ide o zabezpečenie toho, aby sme nemali žiadne medzery. A čo nie je možno prekvapujúce, pretože e, zdieľame veľkú bázu, takú tých, tých, tých členskú bázu, členskú základňu väčšina tých vecí, ktoré sú identifikované na úrovni EÚ, ako aj na úrovni NATO, sa prekrýva, sú identické. Jedna vec, ktorú počiarkli obe organizácie, je, že tuto, toto nie je súťaž krásy. E, všade vo svete je kopa roboty, ktorá by mohla zamestnávať obe organizácie. E, je to ešte viac roboty, ako by dokázali individuálne zvládnuť tieto organizácie a teda či už individuálne, alebo aj dokonca kolektívne. Čiže toto nie je nejaká otázka o konkurovaní si alebo nejaká súťaž. A chceme zabezpečiť, aby sme postupovali v súlade. Ďalšia otázka. Nie som si istý, pani Gomez, či som povolanou osobou na to, aby som riešil otázku ohľadom čínskej nákupnej horúčky Jediné, čo môžem povedať, je, že my v rámci agentúry nezamestnávame žiadnych čínskych občanov a odvetvie, eh, s ktorým eh, prichádzame do kontaktu, je európske odvetvie obranné a akcionári eh, tohto odvetvia, to vlastne je vec, ktorá je na podnikoch, ale my máme otvorenú politiku smerom k všetkým predstaviteľom priemyslu ale nie sme si vedomi nejakej čínskej nákupnej horúčky, pokiaľ ide o tieto technológie vojenské alebo niečo také. Kľúčová otázka, ktorá zaznela, sa týkala našich priorit. My nefungujeme eh, vo vzduchoprázdne nejakom váku, my si nevymýšľame veci nejak tak ad hoc alebo postupne. My máme vážny kvalitný plán rozvoja spôsobilosti. Eh, vychádza to z katalógov z katalógov požiadaviek a hovoril tom aj generál Quelmont. Eh, máme tam viacero takých spôsobilostí zadefinovaných a tie sú tým hlavným hnacím motorom eh, iniciatív, ktoré prijímame. To však nie je našou jedinou Bibliou, pretože v konečnom dôsledku na to, aby bol projekt spustený a aby aj pokračoval ďalej, eh, vyžaduje si to záujem zo strany členských štátov, ale myslím si, že je správne poznamenať, že z mnohých iniciatív poolingu a sharingu ktoré prebiehajú na úrovni agentúry, tak všetko je to naviazané silne na ten plán rozvoja spôsobilosti. Môžem dať príklad Európskej leteckej flotily a to je naviazané na kľúčovú e, spôsobilosť, e, teda airlift. Takisto e, máme ďalšiu kľúčovú vec a tým je toto vesmírny priestor a na to sa viažú satelity. Pán Galer, otázka ohľadom úlohy Catherine Ashtonovej. Ako viete, Catherine Ashtonová sedí na troch stoličkách. Je tretia stolička, teda okrem toho, že sedí na stoličke vysokej predstaviteľky a že je podpredsedničkou komisie, a tretia stolička je, že je e, vedúcou agentúry. A ako spomínal generál Quilmont, predseda riadiacemu výboru e, v rámci konfigurácie ministra obrany Čiže je zapojená do našej práce, pravidelne podáva správy ministrom, prichádza s odporúčaniami ohľadom toho, ako ďalej pokračovať v tej, tej práci. Samozrejme, to je podmienené súhlasom a dohodou ministrov. Čiže plní naozaj veľmi dôležitú úlohu. A fakt, že sedí súčasne takhle na troch stoličkách, a tu hovorím čisto osobne, myslím si, že je to úplne nevyhnutné, dôležité a je to aj na prospech veci, pretože my v rámci agentúry nie sme nejaký izolovaný ostrov, tak ako to pomenoval doktor Valášek, my naozaj veľmi úzko spolupracujeme s komisiou vo viacerých oblastiach, vo viacerých záležitostiach, hlavne pokiaľ ide o synergie medzi civilnou a vojenskou zložkou, vojenskými zložkami a fakt, že Katrina Štrnová nie je len našou vedúcou, ale že je aj podpredsedničkou komisie, tak to uľahčuje celý ten dialog, ktorý vedieme s komisiou v celej škále otázok, pokiaľ ide o integráciu uh, unarmed aerial systems, takýchto systémov, napríklad uh, pokiaľ ide o pred, uh, preplnený systém civilného letectva až po satelitné komunikácie Čiže sme v dobrých rukách, dobre sa o nás stará a zabezpečuje, že ministri obrany majú aktuálne informácie a vedia, čo sa deje na úrovni našej agentúry, aké sú naše priority a že dokážu potom ponúknuť tú politickú podporu, ktorú ona požaduje. Thank you. Ďakujem vám. A teraz niekoľko záverečných poznámok od doktora Möringa a doktora Belejsona. Ja by som rád odpovedal na to, čo povedala pani Gomez, pokiaľ ide o korupciu, ale možno budem príliš cynický, lebo príliš veľa sa venujem týmto témam. Ale keď sa pozriete na ľudí, e, ktorí robia napríklad v lodeniciach a opýtate sa, či je dobré, e, či e, by, či by mali alebo nemali stavať tú alebo onú loď a či, či ich politici sú dobrí. A tí ľudia vám povedia, mne to je jedno, ako ja túto e, robotu dostanem a, a, a, to je bez rozdielu na to, či sú z pravice alebo z lavice. Ja si nemyslím, že to bola korupcia. Toto jednoducho nie sú E, bezpečnostné záujmy, ktoré sa tu týkajú e, obstarávania. Áno, súhlasím, že korupcia je problém vo všetkých verejných obstarávaniach. A ja si ale nemyslím, že sa treba ľudí pýtať, ako, e, aké pocity majú o korupcii. Potom Pán Káler hovoril o ambíciách starých a nových členských štátov, či sú aktívnejšie alebo nie. Možno niekedy je to tak, že áno, keď sa pozrite na Švedsko, ale to nemá, ale to je štruktúrálne irrelevantné pre obranu EÚ. Je to dôležité, ale z hľadiska vojenského to nemá váhu. Zaujímavé je, že ak sa pozriete na aktivity e, koalície, tak e, Spojené kráľovstvo je najaktívnejším členom. Hoci sú veľmi opatrní, ale oni sú najvýznamnejším člen, členom, pokiaľ ide o pooling a sharing. Takže je veľmi ťažké povedať, že e, to je len taký nejaký odhad, že to posudzujeme teda odhadom. Zaujímavé je, že Poľsko e, sa profiluje do úlohy regionálneho e, lídra, teda je z tej kategórie stredných e, alebo menších členských štátov. A toto je veľmi zaujímavý vývoj. Možno spochybním trošku ten názor, ktorý za týmto vypočutím, že pooling a sharing e, vedie k úsporám. Myslím si, že toto nie je správne. Myslím si, že pooling a sharing e, v prvom rade, a to je veľmi, veľmi zaujímavé, musím to stále pripomínať, lebo to je istý mytus, pooling a sharing najprv potrebuje investície. Najprv musíte mať e, peniaze, hotové peniaze na stole, aby ste z toho niečo vyťažili. Toto je tak trošku netradičné, pokiaľ ide o obrané veci. E, najprv teda musia byť k dispozícii peniaze, aby sa tieto veci mohli uskutočniť. Preto, aby e, pooling a mohol byť udržateľný, potrebujeme priemysel, pretože tie riešenia sú dlhodobé riešenia. Tu nejde o nejakú jeden alebo druhý druh výzbroje. Tu ide o spoločný vývoj jednotlivých vecí. A to, čo máme na mysli, je interoperabilita. Inými slovami, to je to, že tu máme mnoho podnikov, ktoré vyvíjajú e, zariadenia, ktoré majú viesť tomu, aby e, naša výzbroj bola kompatibilná. Potom tu odznelo to, že e, NATO je veľmi významným hráčom, pokiaľ ide o obrany schopnosť. Schopnosť e, NATO e, riešiť tieto veci závisí od toho, že e, nemá e, e, tieto politické štruktúry. Teda my by sme mohli prísť s nejakými inovatívnymi riešeniami, ale ako môže EÚ e prispieť zo strany komisie k, k posilneniu NATO? Um, yeah. I, I was quite interested by your question. Pán Galer, mňa zaujala vaša otázka. Niekedy teda je tu istú pretrvajúcu nečinnosť. Ehm, nerad hovorím o malých krajinách, ehm, Tie, ale tie malé krávny e, nemajú dedičstvo e, v e, istých doktrín a preto možno sú schopnejšie mať lepšie výdavky na zbrojenie. Ako povedal doktor Möringer, my sme trošku krátkozraky. pretože ľudia si chránia svoje tradície a nemajú žiadne stimuly na to, aby boli inovatívne. Ale keď sa pozrieme na menšie krajiny, tie majú lepšiu schopnosť sa zbaviť tohto momentu a byť inovatívnymi. Možno, že toto práve nám chýba. To najhoršie, čo by sa mohlo stať, je to, že ľudia sa budú venovať len riešeniu problému chudoby. My musíme mať novú politickú víziu. Musíme ľudí podnetiť k tomu, aby, e, aby boli inovatívni. Možno to je zložitá situácia. Väčšina ľudí, ktorí príjmajú rozhodnutia, nechápu všetky súvislosti. E, politici musia predkladať vízie. Keď sa pozrite na 50. roky, tam bol veľmi konzervatívny prístup k obrane. A keď sa pozriete na to, ako poslal Mitterrand, tak tam bola veľká závislosť e, na Spojených štátoch amerických. Ale potom sa mu podarilo podnieť ľudí k novej vízii. A myslím si, že toto je úloha politikov, aby vytvorili novú víziu. Pani Gomez, myslím, že misie sú výzvou aj príležitosťou. Myslím, že Afganistan, e, pokiaľ je o Nemecko a Francúzsko, to bola dobrá príležitosť na to, aby sme mali spoločnú víziu, pokiaľ ide o e, misie. A to nebola defenzívna pozícia, ale ofenzívna pozícia, tak by som to vyjadril. E, pokiaľ ide o dodávky, e, priemysel e, je v pozície, pozícii monopolu. A Smernica, o ktorej rozhodol e, Európsky parlament, možno vytvorí väčšiu e, alebo silnejšie konkurenčné prostredie a pomôže to prekonať e, ten negatívny odkaz minulosti. Pani Gomez, chcela by som reagovať na to, čo pán, povedal pán Melger. Možno v niektorých krajinách, najmä v Nemecku, si, si to občania neuvedomujú a tak tam vzniká ten problém. Ale v iných krajinách, napríklad v mojej, e, si to ľudia veľmi dobre uvedomujú, že e, časť dôvodov, prečo sme v tej situácii, v akej sme, má dočinenia s korupčným správaním v obranom priemysle. Najmä pokiaľ ide napríklad o e, loďarský priemysel. Áno, podpísali sme e, dohovor proti, proti mm, e, korupcii, e, európsky dohovor proti podplácaniu. Teda tu sú pravidla, ale tie sa porušujú. Teda tu je skutočný problém, ako to verejná mienka vníma. Musíme ľuďom ukázať, že tu je integrita. Nehovoríme len o súkromných e, podnikoch, o lodeniciach, hovoríme o štáte, pretože obstarovanie v oblasti obrany to sú štátne objednávky. A tá korupcia nie je len na strane e, priemyslu, ale aj štátu. Na to bojuje proti tomuto problému, nie EÚ. Samozrejme, áno, to sme riešili v smernici o e, obstarávaní v oblasti obrany, ale toto musí byť stredobodom našej diskusie, aj keď hovoríme o pooling a sharing. Potrebujeme finančné zdroje a musíme zabezpečiť, aby ľudia pochopili, že tieto zdroje sú správne použité a že sa týmito zdrojmi nemrhá. A toto e, obranná schopnosť je samozrejme veľmi dôležitá. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať rečníkom, ktorí dnes medzi nás prišli. Všetky tieto informácie budú veľmi užitečné pre našu správu z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o dopad finančnej krízy na e, obranné rozpočty členských štátov Ešte raz vám ďakujem. Informácie, ktoré ste priniesli, boli pre nás veľmi dôležité. Toto je záver nášho vypočutia.